Colleghi, per favore, se volete prendere posto, possiamo dare corso. Kolegovia, poprosím vás, aby sme začali, aby ste sa posadili, pretože máme trošku omeškanie. Máme dosť intenzívnu prácu pred sebou, s tým, že nás čaká hodina a pol hlasovania. Hm, myslím, že nie je potrebné e, skúšať elektronické kartičky, pretože už chcem vás poprosiť, aby ste vyskúšali e, s elektronickou kartičkou, keď ju strčíte do vášho zariadenia, tak by sa malo ukázať vaše meno. Tým pádom je to prepojené, takže tým pádom by sme mohli začať hlasovanie o prvom bode na programe schôdze, ktorý sa týka návrhu uznesenia o správe a pokroku Turecka za rok 2009 e, od pani Omen Rujten. Začneme odsekom 4, pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? A pozmeňujúci návrh 28. Ospravedlňujem sa. Kto je za? Kto je proti? Vyhnite ruku. Kto je proti? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Chcete požiadať ešte raz opakovanie 28. Dobre, takže ešte raz 28. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatvárame elektronické hlasovanie. Výsledok proti, 20 za. Chcete niekto povedať, že vaše zariadenie nehlasovalo? Nefungovalo? Nie? Tuto máme dvoch kolegov, Monica a Peterlo. Takže to je proti. To sú hlasy proti týchto dvoch. Takže spolu s tými hlasmi proti je to 32 proti a 20 za. Tým pádom zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 29 Oddelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Kompromisný návrh 1 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Teraz 32 ktorý je kompatibilný s kompromisným návrhom číslo 1. Takže kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 33. Boskurt. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 34. Howitt Obios. Kto je za? A nie, 34 odpada, hovorí pán predseda, pretože bol pokrytý kompromisným návrhom. Teraz kompromisný návrh číslo 2, kto je za, kto je proti? Schválené. 35 a 36, 37, tie sú pokryté kompromisným návrhom, takže ideme teraz kompromisnému návrhu číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Teraz ideme k 48, lebo tie ostatné boli pokryté kompromisným návrh číslo 3, takže teraz 48 hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zamietnuté. 49. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 50. Kto je na dve časti? Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmenici návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Myslím, kompromisný návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 52, 53, 54, 56, 57, 58 a 59 a 60. To všetko je pokryté kompromisným návrhom číslo 4. Teraz ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu spravodajkyne. A teraz pani Flotr žiada o slovo. Áno, ide tu zároveň o to, aby sme prevzali tento ústny pozmeňujúci návrh predložený spravodajcom, deeply regulates a tak ďalej, to, čo je tam spomenuté. A ešte by sme pridali výzvu e, Národnému toreckému zhromaždeniu, aby našlo e, konsenzus pre ústavnú reformu ktorú som predložila e, písomne. Takže to je len pridané k tomu, čo predložil spravodajca. Chcem teraz požiadať spravodajkyňu Omen Reuten, či s tým súhlasím. Áno. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera prebehla rozprava o tejto veci a ja som sa pýtala pani Flotter e, v tejto veci. Som veľmi rada, že teraz zmenila svoj ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem. Dobre, takže teraz budeme hlasovať e, o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu e, s týmto pozmenením, čiže odsek 9, kto je za, kto je proti, schválené 61, kto je za, kto je proti? Zamietnuté. 62. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Ak niekto chce sa priamo e, vyjadriť, tak nech sa páči. 663. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Zamietnuté, hovorí pán predseda. Hovoríte? No dobre, v poriadku. Tak zamietnuté. 64. Dobre, tak ideme o 63. hlasovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. A konečný výsledok 44 plus 1. 45 proti 20, ktoré sú za, takže zamietnuté, tak ste povedali dobre. 64, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 65, Lambsdorff, ústny pozmeňujúci návrh, je súčasťou, máte ho tu napísaný. Kto je za, kto je proti, schválené. 66, kto je za, to je proti? Myslím, že to musíme skontrolovať. 66. Ideme elektronicky hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. K 66. Uzatváram elektronické hlasovanie k 66. A konečný výsledok je 26 proti 34 e, za, 27 proti spolu s kolegyňou, ktorá sa nemohla elektronicky vyjadriť, takže 67 odpadá, pretože bolo spomenuté v 66. Takže 68. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 69. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 70. Ústny pozmeňujúci návrh. Máte ho tu písomne uvedený, kto je za, kto je proti. Schválené. Ideme k 71. Bazesku. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 72. Palackis. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 73. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 74. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 75. Ja ten maky. Kto je za? Kto je proti? Nie som si istý, takže ideme hlasovať elektronicky o 75. Otváram elektronické hlasovanie. 75. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Dve proti. Musíme pripočítať. 35 za, 35 proti, takže vyzerá to, že je to o, rovnaké. Ich keine... Pán predseda, ja nemám za sebou hlasovaciu kartičku, ale chcel by som hlasovať za. Va bene, allora con 36 a 35 col suo voto viene approvato. <laughs> Va bene. Dobre. 76 mm. tým pádom odpadá. Teraz 77, kto je za, kto je proti. 77. musíme elektronicky preveriť. Takže otváram elektronické hlasovanie k 77. Uzatváram elektronické hlasovanie. A výsledok... Tak potom ste asi nedvíhali riadne ruky. Zamietnuté, pretože 51 bolo proti. 78. Fan Orden. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 79. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 80. Lambsdorff. Kto je za? Kto je proti? Takže overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie k 80. Uzatváram elektronické hlasovanie a výsledok k 80 je 30 proti, 35 za, 32 proti. V každom prípade je to schválené. Kompromisný návrh číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 83. Ústny pozmeňujúci návrh, ktorý je tiež spomenutý v texte na volebnom e, zozname. Kto je za, kto je proti? Schválené. 84. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 85. Kefan Ordán. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 86. Paleckis. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 6. Spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 95, lebo všetky ostatné odpadnú, pretože boli zahrnuté kompromisným návrhom číslo 6, čiže 95, kto je za. Kto je proti? Zamietnuté. 96. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 90. 7 je pokryté šestkou, takže kompromisný návrh číslo 7 teraz spravodajcu, kto je za, kto je proti. Schválené. 99 je zahrnutá, teraz stovka Mauro. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 101 Belder. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 102. Howitt Obios a požiadavka Budem čítať teda ten text iba v tej záverečnej časti pozmeňujúceho návrhu. Takže kto je za, kto je proti? Schválené. Odsek 18, 103. Pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti? Zamietnuté. 104 Mauro, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 105 Belder, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 106 Belder, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 107, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 108 Kreisler, Dorfler, Ertu, kto je za? Kto je proti? zamietnuté. 109 Palacký, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 110 Papadopoulou, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 111 Kukan, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 8, spravodajkyne, kto je za, kto je proti, schválené. Tým pádom odpadajú 112, 113, 114 a ideme k 115. Madlenera. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 116 Graf Lambsdorff. Ústny pozmeňujúci návrh, ktorý je v tomto hlasovacom zozname uvedený. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 117, 118 odpadajú. Takže prejdeme Takisto aj 119, prejdeme k 120, kto je za, kto je proti, zamietnuté 121, kto je za, kto je proti, zamietnuté 122, Klaje Smolcer, kto je za, kto je proti, zamietnuté Boskurt 123, oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Druhá časť, pozmeňujúci návrh. Kto je za, kto je proti, schválené. 124 kazáka. Aha, takže 123. prvá časť odpadla, čiže bola zamietnutá, takže 124. musíme hlasovať, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Ja tam aký 125, kto je za, kto je proti. Musím to elektronicky skontrolovať. 125. Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. A výsledok 41 proti 30 za. Zamietnuté 126 Papadopoulou, kto je za, kto je proti. Zamietnuté Howitt Obiols 127. Ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti. Schválené 128 Svensson Cornelison, kto je za, kto je proti. Povedal by som, že je to zamietnuté. Veľmi mi stiažujete prácu. Po- hovorím, že je to zamietnuté, ale 129 ešte raz. Kto je za? Ukážte riadne tie vaše ruky. Takže ešte raz nie. Vrátime sa k 128. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie k 128. 45 proti, 27 za, je to zamietnuté, ale keď nedvíhate riadne ruky, tak potom to tak vyzerá 129. Kto je? Poprosím vás. Sala Franka by sa chcel vyjadriť. Áno, pán predseda, ešte jedna otázka, pokiaľ ide rokovací poriadok. Ja by som chcel overiť hlasovanie e, zo strany komponentov politických skupín, pretože sa hovorilo, že hlasujeme viac ako členovia výboru, keď som sa pozrel na referenciu 73 hlasov a zloženie výboru, ktoré tu mám k dispozícii, hovorí o 70 členoch, takže možno, že sa milím, ale rád by som to overil si. Mm. Vysvetlenie, ktoré mi bolo práve povedané zo sekretariatu, je to, že áno, sú tu dvaja naviac okrem našej skupiny. To je pravda, ale keďže Ria a Brok nemajú kartičku, tak sú kompenzované tými dvoma naviac. Takže všetko je navzájom prepojené, všetko je v poriadku. Malo by to byť vyriešené, teda tá hlasovanie s tým, ako sme to definovali. Teraz prejdem k 129. -ke. To je za. Pozmeňujúci návrh 129 bol skôr, to je za. To je proti. Zamietnuté. 130. Objel sa oddelené hlasovanie, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 131. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. No tak keď chcete, tak to pekne to preveríme. 131. elektronické hlasovanie otvárame. Uzatvárame elektronické hlasovanie k 131. Práve mi bolo povedané, že EPP má dva hlasy naviac, pretože začala fungovať elektronická tabulka 37 plus 3, takže to je zamietnuté 132. Flotr kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Tá istá väčšina. Kompromisný návrh číslo 9 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 135. Ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 136. Flotr Lunaček. Kto je za? Kto je proti? Schválené. DKSR 137, ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 138, 139 sú identické. Flotr Lunaček, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 140 Fan Orden, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 141 Hovit Obios, kto je za? kto je proti, zamietnuté. 142 kaza, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 143 flotre lunaček, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 144 Salavrakos, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 145 Palackis, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 146 Klajec Molcar, kto je za, kto je proti? Zamietnuté. Odpadá. Alebo bol stiahnutý 147, teraz 148. Papadopoulou, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 149 Kreisel, Dorfler, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 150 Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 151 -ka. Trianta Filides, to je strašne ťažké pre mňa vysloviť, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 152 Howitt Obels, kto je za, kto je proti, schválené. Kompromisný návrh číslo 10 spravodajcu. Po oddelených častiach. Prvá časť. To je za. Kto je proti? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Madlener 153. 154, 155 odpada, takže prejdeme k 156. To je oddelené hlasovanie Flotr Lunáček, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Druhá časť. Nie. Je to pokryté kompromisným návrhom číslo 10, takže prejdeme k 157. Dokonca aj to nie, pretože to je odpada, je to stiahnuté 158, 159. Takže prejdeme k 160, 161. pokryté kompromisným návrhom 10, stiahnuté 162, 163 a 164 je kompatibilná, takže budeme hlasovať o 164. Kto je za? Kto je proti? To pre mňa nie je istý tento výsledok, takže otváram elektronické hlasovanie k 164. Uzatváram elektronické hlasovanie a konečný výsledok. Takže máme tu 37 za, 31 proti, takže je to schválené. 165. Nie, pretože 164 bola odhlasovaná. 166 stiahnuté, 167 pokryté, 168 stiahnuté, takže ideme na koniec k 171 bol skôr, to je za, to je proti, zamietnuté. 172 Salok Brakos, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 173 bola stiahnutá. 174. Hadi Georgiou. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Van Orden 175. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 176. Kazak. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 177. Hovit Obios. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 178. skôr, to je za, to je proti. Zamietnuté. 179. Kreisel Dorfler, to je za, to je proti. Zamietnuté. 180. Telka Cruz je stiahnuté, 180 stiahnuté, 182, kto je za, to je proti, zamietnuté, Stiahnuté je 183, teraz 184 Howit Obils. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 185 Verčiat Hadžier Gergiu. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 186 Howit Obils. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 187 Flotr Lunaček. Keller. Kto je za? kto je proti. Zamietnuté. 188. Tano Koval a ďalší. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 189. Lanzor. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 190. Palecký. Kto je za? Kto je proti? Ja by som to skontroloval 190, takže otváram elektronické hlasovanie o 190. Uzatváram elektronické hlasovanie k 190. Stále je tu jeden, ktorý nehlasuje. Niekto si išiel na kávu. 38 za 32 proti, takže je to schválené. 191, Klajes Mozer, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 192, Krajes Dolfler, kto je za, kto je proti? Zamietnuté. 193. Tanokoval a tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 194. Klaes Mojotel. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 195-196 identické, Flotr Lunaček, Keller Hovit Objels, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 197 Kreis Dolfer Ertug. Chcete Opakovate niektoré? 195, 196 si zopakujeme? Dobre. Sú to identické, takže elektronické hlasovanie otváram, aby sme si to skontrolovali. Vždy sú tu dvaja, ktorí nehlasuje, alebo jeden, ktorý nehlasuje tento jeden by som chcela naozaj vedieť, kto, kto to je. Takže konečný výsledok 29 za, 41 proti zamietnuté. Pán predseda, som to ja, nemám tu svoju hlasovaciu kartičku. Už som to v úvode spomenul. No- Dobre, ak vy nemáte kartičku, tak potom to nevy, uh, nevyrieši nič, pretože aj kto si tu musí mať kartičku, ktorú uh, nepoužíva. Je tu jedna osoba, ktorá nie ste vy a ktorá má teda kartičku a ktorá funguje, ale teda nestláča ten gombík, takže to je nejaká záhada. 197. Kres, Dorfler, Ertug. Kto je za? Kto je proti? Ja už nie som ničím istý. 197. Otváram elektronické hlasovanie, aby sme si to skontrolovali k 197 uzatváram elektronické hlasovanie k 197. A konečný výsledok e, za 29, 41 naproti, Takže poprosím vás, aby ste dvíhali ručičky, lebo potom nevieme výsledok. 198 kazak, to je za, to je proti, zamietnuté. 199 z Papadopolu, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 200 Flotr Lunaček Keller. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 201 Hady Georgiou. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 202 Preda. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 203 Majer Količek. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 204, 206, to je identické. Papadopoulou. Trianta Filides. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 205 Hady Georgiou. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Tanok Koval 207 a ďalší. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Molcer Klajes 208. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 209 Fanorden. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 210 Jana Kudakis. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Kazak 211, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 212 Mavro Nikolas, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 213 Kopa, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 214 Malcel Klajes, nie, odpada, máte pravdu. 215 Voskurt, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 216, 217, 218, 219, 220 sú pokryté kompromisný návrh číslo 9, takže ideme k 221. Kreisel Dorfler, kto je za, kto je proti, zamietnuté 222 kazáka, je kompatibilný s kompromisným návrhom číslo 9, kto je za, kto je proti, Zamietnuté. 223 Vrakos, kompromisný návrh 9, takže odpada 224, takisto identicky z 221, 225, hlasujeme, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 226, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 227, kto je za, kto je proti, Zamietnuté. 228. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 229. Belder. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 230. Kleis Dolfer. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 231. Lambsdorff. Weigl, Kto je za? Kto je proti? Schválené. 232. Flotro Lunaček. Keller. Kto je za? Kto je proti? zamietnuté. 233 Z Molcar, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 234 Mandlener, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 235, 236, to je identické. Scholzmeier, County Kohliček? kto je za, kto je proti, zamietnuté. 237 Kazaka. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 238. Hoviet Ambios Gomez. Kto je za? Kto je proti? Zdá sa mi, že už ste unavení a už nedvíhate ruky. 238 otváram elektronické hlasovanie. Per favore, votate. Otváram hlasovanie. E, hlasovali ste všetci? Vždy tu niekto zaspí. 39 proti, 31 za, je to zamietnuté. A neviem, ako e, môžu spať a zároveň aj hlasovať. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajkyne, ktorý je veľmi dlhý, môžete si prečítať, ak chcete, kto je za, kto je proti, schválené. 239. DAV, kto je za? Kto je za, kto je proti? Schválené. 240. Dvesto tridsaťdeväť overujeme. Elektronické hlasovanie o 239. Dvesto tridsaťdeväť. 32 proti, 38 za máte pravdu, ale ak nebudete zdvíhať ruky, tak to nikto nezistí. 240 DAV, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 241 DAV Weigl, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 242 Madlener. Chcete si to veriť elektronicky? 241. Dobre. 241. Začínam elektronické hlasovanie. 241. Hlasovanie bolo začaté. A teraz sú to dvaja, ktorí spia. Uzatvárame elektronické hlasovanie. 32 proti, 37 za. A je to schválené 220 242, kto, je za, kto je proti. Zamietnuté 243 Jana Kudakis, kto je za, kto je proti. Zamietnuté úvodné ustanovenie A identicky s uzmeniacím návrhom 2.3 Kreis, Dol, Dorfler a ďalší, kto je za, kto je proti. Zamietnuté Pozmeňujúci návrh číslo 4 Palackej. Kto je za? Kto je proti? Je zamietnuté. Stiahnutej je pozmeňujúci návrh číslo 5. Teraz budeme o 6 hlasovať. Bol skurta, kto je za, kto je proti. Zamietnuté. Sedmička, Farm Taler, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 8 Scholz. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Deviatka Kazáka. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie B. 10, 11. Identické. Van Orden, Howitt, sa. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie C 12, 13, 14 sú identické. Hobbit objel sa. A ďalší. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 16. Flotter Luna Keller. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 15. Hovid Obils. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 17. Krajl Dorfler. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 18. preda. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 19. Klaes Molzler. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 20. Scholz. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 21. Kopa. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 22. Krajes Dorfler. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Bosku 23. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Dvadsaťštvorka Kazak, Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 25 Fan Orden. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 26 Scholz. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 27. Šolc. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 1 Boskurt. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. A teraz ideme elektronicky hlasovať záverečne ohľadom takto tak, o takto pozmenenom návrhu správy. Otváram elektronické hlasovanie. konečné eh, hlasovanie. Ešte aj pritom máme nejakú eh, zastanú princeznú. 60 za, takže ja teraz gratulujem spravodajkyni za takéto jednomyselné odhlasovanie. Vonku je koč so štyrmi koňmi, ktorej čakajú na kolegyňu Omen Reuten, aby jej ju odviezli na slavnostnú jazdu po Európskom parlamente. Takže teraz môžeme sa pozrieť na návrh uznesenia o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónska za rok 2009 Zorana Pálera e, Predtým, než e, pristúpime k hlasovaniu, pán Thaler má možnosť vystúpiť, takže pán Thaler, máte slovo. Per favore, un attimo di silenzio. Poprosím vás ešte chvíľočku ticho, pretože teraz pán spravodajca Thaler má slovo. Mr. Chairman. E, ďakujem, pán predseda. Viac menej e, hlasovací zoznam, ako som povedal včera, a Prístup k macedónskej otázke bol dohodnutý a odsúhlasený medzi stranami. Boli tu niektoré požiadavky na poslednú chvíľu o hlasovanie po častiach a ak si prejdete ten zoznam, tak uvidíte, že aby sme zachovali tie pôvodné zameria text je viac menej možné hlasovať plus vo takýchto prípadoch, keď si pozrieme to hlasovanie. Dobre, s týmto vyjasnením postupíme k odseku 1, pozrieme sa návrh 1, komoca pos, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je, to je to zamietnuté, pozrieme návrh 2, Kantis, kto je za, kto je proti, zamietnuté. na vrch 3, Thaler, kto je za, kto je proti, prijatý. 5, Kovačev, Stojanov. A ešte e, bolo prijatá trojka, takže 5, 6 a 7 vypadáva. Osmička, kto je za, kto je proti, Vy, prijatá. Deviatka Bazesku, kto je za, proti, prijatá. 10 bazesku, kto je za, proti, zamietnutá. 11 džanaku, kto je za, proti, zamietnutá. 12 Hacimakakis, kto je za, proti, prijatá. 13 džanaku, kto je za, proti, zamietnutá 14 taler. Hlasovanie s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, prijatá 15 kukan, kto je za, proti, prijatá kompromis 1 od spravdajcu, kto je za, proti, prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 1, tie ďalšie vypadávajú kvôli prijatiu kompromisného pozmeňujúceho návrhu. Kto je za odsek 7, ústny pozmeňujúci návrh 1. Kto je proti? Prijatý. 19. Autorka eh, tohoto pozmeňujúceho návrhu žiada o slovo, pani Cornelisen. To, um, make... Ďakujem. Ja by som e, rada to prenesla ústny pozornici na vrch e, v poslednej minúte, aby e, sa tu zohľadnili jednotlivé citlivé aspekty a tu sa hovorí o macedónskych orgánoch, hoci je to prídavné meno a malo by to byť možné. Radi by sme to zmenili na názov skopiejské orgány, teda orgány v Skopie, ak to nikomu nevadí. se non accettano allora, orale, no, no. Se, eh, avete ascoltato le... Ak ste uh, vypočuli si ústne pozme, ústny pozmeňujúci návrh, ak niekto je proti tomuto návrhu, tak musíte sa vyjadriť. Potom zdvihnite ruky. Na plenárke to robíte takto, nie? Ak ste proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, kto je ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, poprosím vás, eh, zdvihnite sa. Ak je tu stále uh, Eh, nejaký určitý počet eh, kolegov, ktorí sú proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, tak potom ho neschválime. Zdá sa mi, že tomu tak je. Mrzí ma to, ale nebudeme o ňom hlasovať. Budeme hlasovať o 19. tak, ako je to stanovené v texte. Kto je za, k, pokiaľ ide o 19, kto je proti. Schválené. 20. Tremopulos je schválená 19, takže tým pádom toto odpada. 21, bazesku o tom hlasujeme, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh cu. odsek 8. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 22 bazesku. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 23. Taler. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 24. Ibri sa Jit Kukan. Kto je za? Kto je proti? Povedal by som, že je to schválené. Ale mám určité pochybnosti. A myslím, že ste sa trošku asi unavili. Poprosím vás trošku viacej sa snažte túto prevádzať gymnastiku. Ústny pozmeňujúci návrh 3 spravodajcu odpada, pretože 24 bola prijatá. 25 Džanaku, Kumu Cakos. Iba k slovu určes. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Skúsime to si overiť elektronicky, teda 25. Otváram elektronické hlasovanie, pretože nedvíhate ruky a je to hlasovanie len o slove urges. Stále tam je kdo si kto spí. 29, 37, 37 schválené. Teraz kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Schválené odpadajú všetky pozmeňujúce návrhy až po ústny pozmeňujúci návrh číslo 4 spravodajcu. Takže hlasujeme o ňom, kto je za, kto je proti, schválené. 31. Kukan, Ibri, sa Gidžic, kto je za, kto je proti, schválené. 33. Svensson, Cornelison, kto je za, kto je proti, schválené. 34. Cornelison, Brandner, kto je za, kto je proti? Ja už teda naozaj neviem. Skúsime to elektronicky odhlasovať. 34. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 38 proti 27 za, takže je to zamietnuté. 35. 35. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 36. Svensson Cornelissen. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Kompromisný návrh číslo 3 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Odpadajú 37, 38, 39, 40, aj 41 si nevšímame a ideme k 42, kto je za. Kto je proti? Schválené. 43 taler, kto je za? Kto je proti? Schválené. 44 Salvora Kosto je za. Kto je proti? Schválené. 44. Takže poprosím vás Overíme si to elektronicky, možno, že som dobre nevidel, takže si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie. Otvárame elektronické hlasovanie k 44. 17 za, 48 proti, takže je to zamietnuté. 45 eh, Janaku, Kumocakos. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 48 Countis. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 47 Fanorden. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 49 taler. Kto je za? Kto je proti? Schválené 50 Ibrisa Gič. Kto je za? Pomýlil som sa, prepačte. 50 nehlasujeme, pretože 49 bola schválená. Takže prejdeme teraz k 46. -ke. Nie, ani toto. O tomto nebudeme hlasovať, takže ideme ku kompromisnom numru číslo 4 po oddelených častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 51. To neprejde, pretože všetko je pokryté kompromisným návrhom číslo 4 až po 57. Takže 57. teraz budeme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 5. Nikolaj. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 58 Thaler na dve časti. Prvá časť to je za, to je proti, schválené. Druhá časť kto je za, kto je proti, schválené. Kompromisný návrh číslo 5 spravodajcu aj toto budeme hlasovať na tri časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Schválené. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Schválené. Kompromisný návrh číslo 5 spôsobil to, že 59 odpadla a 60 61. Prepačte, musíme si to prekonzultovať. Allora, come indicato... Ako to bolo spomenuté na tomto hlasovacom zozname 60 K musí byť odhlasovaná až do časti, kde je spomenuté v texte in school textbooks. Takže budeme hlasovať o 60 až po tento text. Kto je za, kto je proti, zamietnuté 61. 60 chcete ešte raz si zopakovať elektronicky? No dobre. Takže otváram elektronické hlasovanie k 60. -ke. Uzatváram elektronické hlasovanie. 24 proti, 41 za. Schválené. 62 Peterle. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 32 Pazesku. Nie. 62 bolo schválené, takže tým pádom 32 odpada. 63 Salavrakos. Hlasovanie pod, od na dve časti. Prvá časť underlines až po countries. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté a zvyšok odpada, pretože je to pokryté kompromisným návrhom číslo 564, kompromisný návrh číslo 5 takisto 65, ani to, tomto nebudeme hlasovať, lebo je to pokryté kompromisným návrhom číslo 5, takže to isté 66, 67 budeme hlasovať na tri časti. Prvá časť 67. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti? Schválené. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 68. Toto neprejde, pretože kompromisný čili návrh číslo 5 to pokryl, takže 69, kto je za, kto je proti, zamietnuté 70, Molcer, kto je za, kto je proti, zamietnuté 71, Kopa, kto je za, kto je proti, schválená 72 counties, kto je za, kto je proti, zamietnuté 73 Janaku Komocákos, kto je za, kto je proti, zamietnuté 74 Salavrakos. O tom nebudeme hlasovať. A budeme teda hlasovať. Kto je za, kto je proti? zamietnuté. 75, kopa, to je za, to je proti, zamietnuté. 76, Džana Kulko, Mocakos, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 77, Counties, kto je za, To je proti, zamietnuté. 78, o tom nebudeme hlasovať, lebo je to identické so 77, teraz 79. Žena Kulko, Mocakos, kto je za, kto je proti, zamietnuté, 80 taler, kto je za, kto je proti, schválené, 81 taler, kto je za, kto je proti, schválené, 82 Kopa, kto je za, kto je proti, schválené. A teraz eh, takto pozmeňujúci návrh uznesenia. Preveríme elektronicky, otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 56 za, 5 proti. A teraz chcem poblahoželať spravodajcovi. Ešte 5 ľudí sa zdržalo, som zabudol, hovorí pán predseda. Takže návrh uznesenia je tým pádom schválený. Teraz prejdeme k hlasovaniu o návrhu uznesenia o správe a pokroku Chorvátska za rok 2009. Takže ešte raz spravodajca pán Svoboda. Pozmeňujúci návrh číslo 12. Je tu oddelené hlasovanie na 4 časti. Najprv, kto je za prvú časť? Kto je proti? Schválené druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Tretia časť ústne odpozmeňujúci návrh spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Štvrtá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené, ale by som vás poprosila, aby ste naozaj dvíhali ručičky. 13. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 14. Fan Orden. Na dve časti. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu číslo 15, posledná dve časti. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Schválené, by som povedal. Druhá časť. Chcete si to overiť, tú prvú časť 15. OK. Takže prvá časť 15. ešte raz elektronicky overujeme, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 18 proti 40 za. No, vy ste nedvíhali riadne ruky. Druhá časť. 15. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Druhá časť. Takže druhá časť ešte raz elektronicky preveríme si druhú časť 15. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 32 proti 29 za, takže je to zamietnuté. 16 Lambsdorff, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 17 Brandner Cornelissen. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 19. Bazesku, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 18. Brantner Cornelissen, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 20. Svoboda, kto je za, kto je proti, Schválená 21. Branta Cornelisen. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Kompromisný návrh spravodajcu na 4 časti. Prvá časť. Kto je za? Svoboda chce slovo, tak nech sa páči, máte slovo. Pekne, pán predseda. Iba celkom stručne, ak dovolíte. Ja by som rád stiahol svoj nahorato to preto, že včera sme si to vypočuli. Požiadavka plnej spolupráce IKT je už obsednutá v prvej časti. Druhá časť, k tomu povedal pán Bramec, ani on sám nevie, či tie dokumenty vôbec existujú, preto by som sa stiahnuť druhú časť tohto návrhu. Požiadavku plnej spolupráce aj vzhľadom na dokumenty je spomenutá už v prvej časti tohto návrhu. Ďakujem. Dobre, takže budeme hlasovať o prvej časti, teda o prvej, tretej a štvrtej. Takže prvá časť, kto je za. Kto je proti? Schválené. O druhej nebudeme hlasovať, takže tretia časť, kto je za, kto je proti, schválené. Štvrtá časť, kto je za, kto je proti, schválené. Teraz sa teda tým pádom odpada tento kompromisný návrh číslo 1 a ďalšie pozmeňujúce návrhy tým pádom tiež. Takže prejdeme k 26. Weigl a Rláky prvá časť. Kto je za, kto je proti. Zamietnuté druhá časť. Kto je za, kto je proti. Schválené. 27. Weigl, Lambsdorff. Kto je za, kto je proti Zamietnuté. Ústne pozmeňujúci návrh číslo 2 spravodajcu. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Schválené. Ideme k 29, lebo 28 odpada, takže 29 Molcer, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 31 Bazesku na dve časti, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Povedal by som, že je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 30. Brandner Korlevisen. Kto je za? Kto je proti? Nie je to jasné. Takže 30 si overíme elektronicky. Pozmením si návrh číslo 30. Otváram elektronické hlasovanie. Ešte nám stále chýbajú dva hlasy. Uzatváram elektronické hlasovanie. 30 proti. Tým pádom je to zamietnuté teraz 32. Pusalt. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 34 tým pádom odpadá. 30. Trojka takisto. Opravím sa. Dobbiamo votare l'emendamento orale 3. Musíme hlasovať o kompromisnom ústnom e, pozmeňujúcom návrhu číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Schválené. A teraz? 35 tým pádom odpadá a prejdeme k kompromisnému návrhu číslo 2 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 36 Brandner, Cornelisen. Hlasujeme na tri časti. Máme tu oddelené hlasovanie, ale keďže bol schválený kompromisný návrh číslo 2, odpada celé toto hlasovanie, takže prechádzame k 37. Weigl, Amster a tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 38. Svensson Cornelissen. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 39. Molcer. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 40. Scholz. Budeme hlasovať oddelenie, takže prvá časť, kto je za, kto je proti, Zamietnuté druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 41 Molcer. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 42 Scholz. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté 43 Bazesku. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Prejdeme k 40 Štvorke oddelené hlasovanie. Brantner, Cornelisa, Nepru. Hlasujeme o prvej časti, kto je za. Kto je proti? Zamietnuté druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 45. -ka. Brantner. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 46. Brantner, Cornelisen. Kto je za? Proti? Schválené. 47 brok. Kto je za? Kto je proti? 4, je to schválené 48 Brandner Cornelisa na dve časti. Prvá časť hlasujeme, kto je za, kto je proti. Schválená št- druhá časť 48, kto je za, kto je proti. Prvá časť bola stiahnutá. Withdrawn by the Greens. Zelení stiahli. Ah, sí, sí, eriti... Áno, áno, máte pravdu. Stiahli ju zelený. Neprečítal som si to. Takže zbytočne sme hlasovali. Druhá časť. 48. Kto hlasuje za? Kto je proti? Nie je to jasné, takže budeme elektronicky hlasovať o druhej časti 48. Otváram elektronické hlasovanie. Stále jeden nám chýba. 25 proti, 31 za, takže je to schválené. 49 Brantner, Cornelissen, kto je za? To je proti. Schválené. 50. Weigel, Weigl, Lambsdor, kto je za? To je proti. Schválené. Teraz uvoľné ustanovenia. Dvojka. Kto je za? Molcer. Kto je proti? Zamietnuté. Trojka Weigl Arlaky, kto je za? Kto je proti? Schválené. 4 Weigl Lamzor Arlaky, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 5 Malcer, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 6 Weigl Arlaky, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. sedmička Weigl Arlaky, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 3 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Odpadajú pozmeňujúce návrhy až po 11. A teraz budeme 11 hlasovať Šolca na tri časti. Prvá časť, to je za. Kto je proti? zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o druhej časti 11. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Citácia 4. Pozvanie si návrh číslo 1 pána Poselta. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Elektronicky teraz preveríme takto pozmenený návrh uznesenia. Otváram elektronické hlasovanie. Vi comunico con grande piacere che... A môžem vám s veľkou radosťou povedať, že náš uh, zaspávajúci kolega sa práve uh, zobudil, pretože máme plný počet hlasov 62, 54 za, 8 proti. Dobré ráno my proti, 8 sa zdržalo a chcem tým pádom poblahoželať spravodajcovi. Abbiamo l'ultima sessione di voto riguardo alla... Ešte posledné hlasovanie, pokiaľ ide o návrh bezpečnosti dodavok plynu od Jaceka Šarius, Sariusa Volského. Prejdeme k hlasovaniu o Kompromisné návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Je to schválené. Teraz prejdeme k 38. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Šestka spravodajcu, kto je za, kto je proti. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 40. Kto je za, kto je proti? Zamietnuté. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 7. Spravodajcu na tri časti. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Kompromisný návrh číslo 2. Spravodajcu. Kto je za? to je proti, schválené. Tým pádom odpadajú všetky ďalšie pozmeňujúce návrhy až po kompromisne na číslo 3 spravodajcu, takže budeme o ňom teraz hlasovať, kto je za, proti, schválené. Teraz kompromisný návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, schválené. 45. Džerdu. kto je za, kto je proti, zamietnuté. Desiatka spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Schválené. Kompromisné číslo 5. Spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Schválené. 47. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Som šťastný, hovorí pán predseda. Teraz 12. Spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Schválené. 13. Spravodajca, kto je za? Proti. Schválené. 14. Kto je za? Znova spravodajcu. Kto je proti? Schválené 48. Hady Džerdžu, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 15. Spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Schválené. 16. Spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Schválené. 49. Gřip, kto je za, kto je proti, schválené. 17. Spravodajcu, kto je za, proti, schválené. 50. Hadidžadžu, kto je za, proti, zamietnuté. Uvisný návrh číslo 6, spravodajcu, kto je za, proti, schválené. Tým pádom odpadá 51 a 18. A teraz prejdeme k 52, kto je za, proti, narcisisticky si to overím elektronicky, lebo nedvíhate ruky a chcem si to overiť. Takže elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie, ale je jasné, že teraz to bude moj, moja veľká prehra a vy ste len o, aby ste ma potešili, nedvíhali ruky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Áno, úplne ste ma prevalcovali, takže 35 proti. Oh, bože, aká, aké poníženie. Uh, je to zamietnuté. 53 teda. Ste veľmi sympatickí, hovorí pán predseda. 53, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 54, kompromisný návrh, či, ktorý je kompatibilný s 53. Takže tuto ani nevieme, že ako by to malo vlastne vyzerať, to hlasovanie. Takže ešte raz 54. Kto je za? Kto je proti? Kto je proti? Ja som úplne ponížený teraz. 19. spravodajcu. Kto je za, kto je proti? Schválené. 55. Riera. Nie je kompatibilný s 19, ale odpada. 56. Hadi Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 20. Spravodajca. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 57. Hadi Georgiou Counties. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 58. je stiahnutá. Kompromisný návrh číslo 7 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Tým pádom odpadá ju ďalšie pozmeňujúce návrhy a my skočíme až k 63. spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 23 Paleckis, kto je za? Kto je proti? Schválené. 24 Hadidžadžu, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 25 Hadidžadžu Counties, kto je za? Kto je proti? Schválené. Kompromisný návrh číslo 8 spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Schválené ideme k kompromisnému návrhu 9, lebo osmička spôsobila, že jednotka 26 odpadli, takže deviatka, kto je za, kto je proti, schválené. Prebehne, prejdeme k 28. Hadidžer to Counties. Kto je za, kto je proti, zamietnuté. Kompromis návrh číslo 10, spravodajcu, kto je za, kto je proti, schválené. Prejdeme ku kompromisnému návrhu číslo 11. Hlasovanie na dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, schválené 30 a 31 a 4 a je 32, všetky sú pokryté kompromisný nr. číslo 11, takže teraz 33 Fan Orden, kto je za, proti, zamietnuté. 34 Landsbergis, to je pokryté kompromisným návrhom číslo 11, aj 35. Takže budeme teraz konečne alebo záverečne elektronicky hlasovať o takto pozmenenom návrhu. Otváram elektronické hlasovanie. Ešte stále je otvorené elektrické hlasovanie, ešte stále teda kolegovia nehlasovali. Možno, že už zabudli na e, svoju kartičku, keď odišli zo sály. Uzatvárame elektronické hlasovanie. A nakoniec máme 4 proti, 47 za, jeden sa zdržal, takže ja chcem poblahoželať e, spravodajcovi o návrhu bezpečnosť a dodávok plynu. Tým pádom je schválená. Chcem zvorazniť to, že e, tým, že sme uzatvorili hlasovanie presne o 10.30, tak ako to stanovuje program schôdze. Takže NASA naozaj riadi prácu v tejto sále. Bene, allora... Dobre. Dáme vám niekoľko minút kolegom, ako aj úradníkom, ktorí by chceli eventuálne opustiť túto sálu. Tým, že sme ukončili hlasovanie a môžeme začať s diskusiou ohľadom bodu 15 udelenie absolutória za rok 2008 všeobecný rozpočet S, ES oddiel 3 komisia návrh stanoviska Michala Galera, ktorý by mohol teraz vystúpiť, ak chce uviesť eh, danú tému. Nech sa páči, pán Galer, máte slovo. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Nemali by sme predsa len počkať, eh, kým všetci, ktorí chcú odísť, odišli, aby tu bol kľud? Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in ritardo. Nemáme e, časový sklus, teda počkáme niekoľko minút, pán Gáler. E, doteraz sme e, šlapali v súlade s programom, tak teraz si dáme kratučku prestávku a potom budeme pokračovať. pregherei i colleghi che stanno per lasciare l'aula eh, di far... Kolegovia, ak odchádzate z miestnosti, prosím, tak už odíďte, tak aby sme mohli pokračovať s našim programom. Niektorí, zdá sa, tu postávajú, rozprávajú sa. Nevidím dôvod, prečo by sa nemohli porozprávať aj mimo našej sály a aby nerušili priebeh našej schôdze. Ďakujem. Pán Gáler. Myslím, že teraz e, už budeme môcť počuť vaše vystúpenie, tak vám dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o e, stanovisko AFETu k absolutóriu, rozpočtovom absolutóriu na rok 2008. Po rozpočtovom roku 2008 v oblasti, e, pre ktorý je náš výbor zodpovedný, boli platby zhruba vo výške 5 miliard eur vyčlenené. Dvor auditorov vo svojich záveroch uvádza, že Išlo e, pritom o niekoľko nepresností a mechanizmy dohľadu pre rozvojovú pomoc, zahraničnú pomoc a zavádzajúcu pomoc by čiastočne e, údajne fungovali aj neefektívne. Dvor auditorov poukazuje na e, svoje pracovné postupy, pretože každoročne vníma iba akýsi úsek práce komisie. Celková implementácia viacerých programov sa týka niekoľkých rokov, teda preto kontrola by sa mala prispôsobiť e, celkovej dobe fungovania programov. V našom výbore sa zaoberáme e, dosť riedkavo takýmito otázkami, preto dvor auditorov na rok 2008 e, predkladá dvor auditorov stanovisko o pôsobení funk- komisie e, pre oblasť zahraničnej pomoci, e, rozvojovej pomoci a rozšírenia je čiastočne negatívny posudok, ale v podstate sú kvóty e, vylepšenia už značné a dochádza k zniženiu počtu nedostatkov. Dvor auditorov vzhľadom na právoplatnosť a riadnosť platieb vykazuje chyby vo výške 2 až 4 tých vzoriek, ktoré kontrolovať to lepšie ako v prípade politiky súdržnosti. E, prepáč, Jacek, môžeš sa prosím ťa baviť vonku, alebo môžeš stichnúť? Teda e, táto chybovosť 2-4%, až e, ktorá bola zistená, je lepšia ako v politike súdržnosti a je porovnateľná s oblastiami výskum, energie, dopravy, hospodárstva a financií. Rámcové podmienky e, sa vnímajú komplexne a v niektorých kontrolných systémoch sú aj naďalej problémy. Musíme sa teda snažiť spoločne s výborom Kokobu e, tlačiť na to, aby dvor auditorov vo svojej výročnej správe a vo svojich výrodných správach e, zohľadňoval aj platby ktoré sa týkajú priamo komisie, ak sa týkajú konkrétnych návrhov na spracovanie rozpočtu, konkrétnych nových rámcových podmienok a ďalších rozpočtových pravidiel. Vo svojom návrhu stanoviska nášho výboru som sa preto sústreďoval na odvolávky k modalitám, ktoré sú prepojené s jednotlivými oblastiami politiky nášho výboru. Som ochotný e, prijať aj nejaké pripomienky kolegov vo svojom stanovisku. Som totiž e, najmä pokiaľ ide o obsah znakov obsadený, pardon, obmedzený, ale pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tam máme ešte priestor. Návrhy som navrhul po anglicky, aby boli zrozumiteľné pre všetkých. Je tam 5 bodov. V prvej oblasti oceňuje pozitívny vývoj v oblasti transparentnosti, a koordinácie medzinárodných darcov pri zriadení mechanizmu Pegase. Tento bol e, vytvorený na základe TIM, teda dočasného interného mechanizmu. E, toto je nový nástroj, ktorý e, financuje palestinské orgány. To si odborníci vedia. Aby sme zohľadnili súčasný trend zvýšiť prínos a príspevky darcov v rámci dobrej spolupráce darcov vyjadruje eh, nespokojnosť vzhľadom na neustále problémy eh, dvora auditorov vo vyhodnocovaní finančných dokumentov, ktoré pochádzajú z agentúr OSN. Ďalej eh, odporúča jasné strategické ciele a ukazovatele by sa mali objaviť v programových dokumentoch e, Európskeho nástroja partnerstva a susedstva. Okrem toho máme správu číslo 16 z roku 2009 Dvora auditorov, ktorá sa týka Turecka. A tam táto správa pokrýva obdobie pred implementáciou e, predstupovej e, pomoci a tohto nástroja a implementácia tohto nástroja si vyžaduje zlepšenie. Avšak zdôrazňuje dôležitosť včasného a vhodného riadenia mm, tohto nástroja pre príslušnú krajinu a vyzýva komisiu, aby vzala na vedomie odporúčanie dvora auditorov a implementovala pomoc v súlade s týmto nástrojom. A posledný bod sa týka rozpočtovej podpory. To poznáme ako častý nástroj a chceme taktiež týmto navýšiť vlastníctvo v príslušných krajinách, ale na to, aby tento nástroj bol úspešný, táto forma pomoci by mala byť spojená e, s veľmi jasnou stratégiou implementácie a vhodnými e, kontrolnými mechanizmami. Pokiaľ ide o plnenie platobných e, podmienok, je potrebné sústredovať sa na ciele, ktoré boli stanovené v tejto oblasti. Toto sú teda návrhy, ktoré sme výboru Kokobu Eh, by mali predložiť. Ďakujem. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Môžeme začať s diskusiou. Pán Brok by sa chcel k tomu vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. V tejto správe som sa práve dopočul, že eh, chybovosť je nižšia ako v politike súdržnosti čo iste je pozitívne pre prácu komisie, najmä doterajšej komisárky Farel Waldnerovej. Ale mám trochu iný problém, ktorý je trochu iný. E, zdá sa, že vo mnohých oblastiach e, e, vidíme, že keď v 90. rokoch bola Centrová komisia, sa spustil taký ťažkopádny proces, že peniaze plynú na miesto um, účelu tak neskoro, že sa to celé príliš pomaluje a je to príliš ťažkopádne. Neplatí to len pre túto oblasť, je to aj rovnaké v oblasti politiky súdržnosti a v iných oblastiach. Ak by to po desiatich rokoch, odkedy sa to zaviedlo, keď teda vstupí do úradu nová komisia, možno by pán Galer sa mohol pokúsiť eh, vzhľadom na rýchlejšie uplatňovanie týchto prostriedkov eh, zvážiť, z pohľadu zahraničných vzťahov, ale aj celého finančného riadenia. Kolegyne, kolegovia z výboru Kokobu to možno nepočujú radi, ale ja si myslím, že práve v oblasti zahraničnej politiky je to načasovanie skutočne rozhodujúce na to, aby sme dosiahli nejakú zmenu. Možno v politike súdržnosti je to iné, aj keď aj tam je to často presne takéto. Vidíme, že obavy komisie sú také veľké, že nikto už nechce nič podpísať, aby nemusel osobne nezodpovednúť za nič. Ja si myslím, že nedostatok účinnosti je e, tiež nedostatkom pri e, čerpaní peniazov, pretože sa peniaze nedostávajú na miesto účinku. Nechcem teraz hovoriť o tom možno v súvislosti s absolutóriom. Myslím si, že môžem podporiť to, čo povedal pán Galer. Bolo by však potrebné preveriť, či by nebolo predsa len možné zlepšiť mnohé tieto oblasti a aj kolegovia z výboru Kokobu by e, mali o tom s nami rokovať. Ďakujem pekne, pán Brok. Teraz pán Gualkiri môže sa k tomu vyjadriť. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som povedať len toľko, že my súhlasíme s hlavnými líniami správy pána Gálera, s jeho analýzou, s jeho vylepšením niektorých eh, finančných nástrojov, niektorých projektov, ako aj s prehodnotením niektorých existujúcich problémov, ako aj s vhodnosťou zapracovať eh, zmeny do FEI Takže myslím si, že v globále to hodnotíme pozitívne vo viacerých aspektoch túto správu. Ďakujem pekne, ďakujem pán Gualtieri a teraz eh, pani kolegyňa Brandner má slovo. Um, thank you and, um... Ďakujem, ďakujem aj pánovi Galovi za túto správu, Galerovi za túto správu. A e, ja chcem tiež povedať niečo v tom smere, čo pán Brok navrhol a my tiež e, v tom zmysle prednesieme pozmeňujúce návrhy z toho, čo som pochopila, e, tam prebehlo veľa projektov, ktoré sú projekty, ktoré mohli sa financovať z iných e, nástrojov, ale e, jedine, čo um, bolo prúzne, bolo financovať to z nástroja stability a a rovnako v zmysle vonkajšej politiky toto nebolo najhodnejšie um, pre realizáciu v niektorých regiónoch. A preto som za to, aby sme si premysleli, že do akej miery vyššie um, percenta jednotlivých uh, nástrojov flexibilizujeme a ako to môžeme preveriť a aby sme tam mohli mať um, e, pružnejšie uh, e, tie uh, peniaze k dispozícii, aby tam neprišli až vtedy, keď je príliš neskoro. Ďakujem pekne, pani Brantner. Teraz odovzdáme slovo komisii, doktorovi Millerovi, aby nám predložil svoju pripomienku. Chair, thank you. The commission has, um... Ďakujem. Komisia nemá podrobné pripomienky k stanovisku pána Galera. Vítame tieto konstruktívne návrhy. Akceptujeme väčšinu z tých eh, odporúčaní, ktoré pán Galer prednesol a mnohé z nich už teraz aktívne plníme. Eh, komisárka Ferre Valderová mm, bola v Kokovu včera a vysvetľovala opatrenia, ktoré robíme a mm, bolo um, veľmi radi sa stretneme s členmi výborov, aby sme im vysvetlili opatrenia, ktoré prijímame. E, Teraz pán Salafranka požiadal o slovo. Až a posteriori, nech sa páči, máte. E, gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. E, nevedel som, že, mi tak rýchlo, e, že tak rýchlo dáte slovo komisii. No, chcem e, privítať správu, ktorú nám predložil pán Galer. Myslím si, že to je kritická správa, ale konstruktívna a zdôrazňuje veľmi jasný záver. A to, že veľakrát tá téma E, absolutória sa využívala e, proti komisii a e, pán Galer tu vypracoval transparentnú prácu, ktorá zdôraznila, že aké to dôležité pri správnom využívaní prostriedkov Európskej únie v oblasti jej zahraničnej politiky. Pán Brok eh, vyjadril problém, eh, ktorý eh, zachádza nad rámec udelenia absolutória roku 2008 a to je otázka účinnosti Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky. A myslím si, že v istej chvíli by sme mali urobiť tiež uvažovanie v našom výbore o tom, o účinnosti tejto úlohy, pretože pán Brok má pravdu, že po páde Santorovej komisie všetky tieto postupy e, sa meškali a tiež e, nastartovanie mm, pomoci Európskej únii e, sa omeškalo a musíme si pozrieť, že do akej miery sú účinné keďže my sme prvá organizácia na svete v oblasti rozvoja pomoci. A toto e, všetko sa prekrýva s e, procesom udelovania absolutória za rok 2008. A chcel by som sa zamerať na ten bod. Európska únia, ako povedal pán Galer, v správe, Európska únia prispieva obrovskými množstvami e, na rôzne prostriedky fondov OSN. Ja nemám pre sebou tie čísla, ale je to rádovo 1 miliarda 400, 1 miliarda 300 miliónov eur za rok. E, obávam sa, má sa rozsisto, e, že 2 literov nemá e, prístup k týmto údajom a číslam na to, aby preveril správne využívanie týchto prostriedkov. Preto si myslím, že tá odvolávka, ktorú tam povedal pán Galerie, je veľmi vhodná a mali by sme sa zamerať na tento bod, aby sme sa ubezpečili, že tieto dôležité svoje peniazy smerujú tam, e, kam ich e, chcú nasmerovať prispievateľia z EÚ. Ďakujem pekne, pán Salafranka. Teraz odozdávam slovo pánovi spravodajcovi Galerovi, aby záverečne zhodnotil túto správu. Ďakujem kolegom za tieto pripomienky keď hovoríme o tejto debate, takú prostriedkov, keď sa musí zrýchliť v politickej oblasti, táto debata už prebieha dlhšie. Ja tiež sa domnievam, že tu vonkajšiu politiku nemôžeme porovnávať napríklad s poľnohospodárskou politikou. Medzi tým sme mali možnosti až e, používať satelitné snímky o tom, či e, sú e, výmery jednotlivých plodín tak veľké, ako sa uvádzajú na papieri. To je medzi tým tak efektívne preverované zo strany komisie, že takto exaktne to nemôžeme preverovať v oblasti zahraničnej politiky. Nemôžeme v Iraku alebo v Sudáne alebo keď v iných oblastiach sa angažujeme, e, napríklad v oblasti núzovej pomoci, keď musí všetko prebiehať rýchlo, tam nemôžeme to tak e, vypočítať presne, ako je to možné v iných oblastiach a preto si myslím, že v e, rámci prepracovania rozpočtového nariadenia v tejto oblasti by bola vhodná flexibilizácia, aby sme sa nedohodli. Čo povedal kolega Salafranco, ja s tým súhlasím Myslím, že za eh, daných podmienok eh, tejto eh, finančnej a administratívnej dohody o finančnom a administratívnom rámci musíme to vypracovať, aby tieto ťažkosti v tejto oblasti boli prekonané. A keď hovorím o nás v prvej osobe, tak to musí robiť Európska komisia, nie parlament. To nie je jeho úloha. Bene, esaurita Diskusia teraz nás čaká ohľadom časového harmonogramu. Konečný nálahota pre predloženie pozmeňujúcich návrhov je 16. marca. Pre výbor pre rozpočet, aby sme ako aj na plenárke, to bude všetko prerokované v apríle, počas apríla a teraz sa budeme venovať ďalšiemu bodu ustanovenia nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami zmena a doplnenie nariadenia ES číslo 1234 2006 Teraz odovzdám slovo kolegyni Loch Biller, ktorá nám objasní toto ustanovenie. Čiemen, kontaktne pán predseda. V predchádzajúcom legislatívnom období výbor AFED vyzval komisiu, aby vytvorila e, ďalší nástroj na pokrytie činnosti a kontaktov s rozvojovými krajinami, ktoré nespadajú do rámca rozvojovej spolupráce. Výbor AFET navrhol taktiež, aby existujúce nástroje pre priemyselné krajiny sa premenili na nástroje na spoluprácu s tretimi krajinami pre činnosť, ktorá nepokrýva oficiálnu rozvojovú pomoc. Teda zmenili sme rozsah politiky revidovaného nástroja ICI a to s tým zámerom, že by sa to malo odzrkadliť aj v názve tohto nástroja. Preto navrhujeme, aby sa zmenil názov a chceme ho nazvať finančný nástroj na pokrytie činnosti mimo ODA s krajinami v Ázii, na Blízkom východe, v Amerike a v Južnej Afrike. Skratka by teda bola AMAS alebo AMAS. Je to jednoduchšie, keď v diskusii môžeme používať takúto praktickú skratku. Komisia v svojom nariadení sa odvoláva na výbor pre zahraničný obchod, ktorý je gestorským výborom pre túto politiku, pretože tento výbor je gestorským výborom v pôvodnom dokumente o ICI. Výbor AFET požiadal o štatút e, tiež pridruženého výboru, pretože uvádza, že táto politika nepozostáva iba zo zhromaždenia niekoľkých druhov nástrojov, ale týka sa aj politiky zahraničného charakteru a vzťahov medzi EÚ a tretimi krajinami v Ázii, v Latinskej Amerike a na Blízkom východe. Po svojom novom návrhu komisia rozšírila geografický rozsah pôvodných 17 krajín s vysokým príjmom v rámci ICI na ďalších 46 krajín, ktoré pokrýva nariadenie o DCI a navrhla, aby sa zdvojnásobila suma pre túto spoluprácu z, zo 172 miliónov eur na 348 miliónov eur na obdobie 2010-2013. Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy e, právny základ pre tento nový nástroj bolo potrebné zmeniť. E, uskutočnilo sa niekoľko stretnutí, konzultácií o tomto právnom základe a navrhujeme v pozmeňujúcom návrhu 1, aké rady sme dostali od právnej služby. Teda pozmeňujúci návrh 1 uvádza vzhľadom na zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä článok 212, e, 207, odsek 2 a 209, odsek 1. Potom pokrať o komitológiu. Rámec Európskeho nástroja pre demokracie a ľudské práva, a rozvojovú spoluprácu a tiež nástroj stability. Výbor AFET a DV už e, zohľadnili strategické dokumenty, ktoré sa týkajú viacročných e, ukazovateľských programov a tie by sa mali e, preberať v súlade s článkom 290. Očakávame, že výbor INTA schváli rovnaké stanovisko k tém, tomto zmenenému nástroju ICI. Isté, že e, Týmto by parlament získal právomoci navrhovať, ale aj namietať voči navrhovaným programom spolupráce, ak by to bolo nutné. Pôvodne e, sa toto domnieval aj právny, právna služba parlamentu, ale zamietla to právna služba ďalších dvoch inštitúcií, teda všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré máme v našom texte, ktoré sa týkajú odovzdaných dokumentov. O nich ešte bude podrobne diskutovať. Teda musím povedať, že tieto pozmeňovacie návrhy musíme vnímať ako predbežné návrhy k tým delegovaným dokumentom. Podoba tohto nástroja sa zmenila z nástroja na podporu eh, hospodárskych vzťahov s niektorými krajinami s vysokým príjmom Zmenil sa to na nástroj zahraničnej politiky, kde väčšina partnerov spolupráce sú rozvojové krajiny. Tento zmenený nástroj by teraz mal obsahovať aj sociálne, kultúrne a akademické formy spolupráce. Rozvojové krajiny teraz eh, predstavujú väčšinu tzv. partnerských krajín eh, Zatiaľ, čo predchádzajúci zoznam priemyselných a rozvinutých krajín teraz predstavuje menej ako jednu tretinu celého zoznamu krajín. Tieto nové priority by sa mali jasne uvádzať v texte. Okrem toho je dôležité, aby sme jasne rozlišovali medzi nástrojom DCI, e, ktorý by mal financovať e, oficiálnu rozvojovú pomoc, zatiaľ čo nový e, nástroj pre rozvojové krajiny, teda AMAS, by mal pokrývať spoluprácu, spoločné záujmy a oblasti, ktoré nie sú pokryté v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci. V našom pozmeňujúcom návrhu 7 hovoríme o tom, na čo sa má namieriť táto nová spolupráca. Mala by dosiahnuť najmä tieto hlavné ciele podporovať dialog s krajinami, ktorých sa to týka, a to formou spolupráce, e, výmeny názorov a informácií. Okrem toho podporovať e, spoločné politické, vedecké, vzdelávacie a kultúrne činnosti, a, ale aj hodnoty podporovať spravodlivé hospodárske partnerstvo a vzájomné záujmy v rámci rozvojových cieľov milénia tiež zvýšiť kontakty s partnerskými krajinami a hráčmi na medzinárodných fórach a na, globál, na úrovni globálnych vlád nachádzať spoločné riešenia e, E, spoločných víziev, ako napríklad klimatické zmeny, energetická bezpečnosť, e, sústredovať sa najmä na udržateľné formy technológií, e, podporovať úsilie na podporu demokracie, dodržovanie ľudských práv a základných slobôd, práv zásad právneho štátu, hospodárskeho, sociálneho rozvoja a rovnosti v spoločnosti, vrátanie práv osôb, ktoré patria do menšín. Takéto je naše mm, navrhované zmenenie rozsahu pôsobenia tohto nástroja. No a ešte finančná otázka. Ako sa uvádza už v úvode, komisia navýšila 176 miliónov eur pre nové krajiny, okrem tých pôvodných 172 miliónov eur. Okrem toho by sme radi chceli zdôrazniť, že táto suma by sa mala vnímať e, proporčne voči krajinám, s ktorými máme dočinenia. Teda odporúčame, aby z 448 miliónov eur dve tretiny by sa mali vyšleniť pre krajiny, ktoré sú v prílohe 2, to znamená rozvojové krajiny, a jedna tretina by sa mala vyčleniť pre krajiny v prílohe 1, to znamená krajiny s vysokým príjmom. Ja by som taktiež ešte rada zdôraznila, že súhlasím so spravodajcom INTA a so spravodajcom DV, že nemalo by dosť k presunu financií z nástroja DCI a navrhujeme v pozmeňovacom návrhu, že by sme sa mali snažiť nájsť e, ďalšie financie z marží v okruhu 4 finančného rámca alebo z iných zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci finančných zahraničných vzťahov, ako napríklad nástroj flexibility. Ďakujem. Bini. Mm. Dobre. Pán Galer bol počas predchádzajúceho mandátu spravodajcom k nástrojov financovania spolupráce, takže je ten najvhodnejší, aby sa ako prvý vyjadril k tejto tematike. Nech sa páči, máte slovo, pán Galera. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Od včera je návrh správy k dispozícii. Ja ešte stále preverujem, teda nemôžem celkom predniesť svoje záverečné stanovisko, ale myslím si, že spolupráca výboru pre značný obchod, teda intá nášho výboru, aj keď sme prepojené, táto spolupráca nie je ideálna a e, neuľahčuje to celkom prácu našej spravodajkyni. Cieľom návrhu komisie, ako tu bolo povedané, je naplnenie medzery v oblasti zračnej politiky, v oblasti nástrojov a taktiež ide o to, že sú príliš obmedzené tie nástroje finančnej rozvojovej pomoci a patria iba do opatrení oficiálnej rozvojovej pomoci a to obmedzuje trochu možnosti pôsobenia. Po nadobudení účinnosti Lisabonskej zmluvy sa právny rámec zmenil a zdá sa, že sme našli konsenzus v tejto veci. Chcem poďakovať spravodajkyni preto aj za jej podporu tohto kompromisu, čo sa týka právneho základu v dôsledku rozšírenia geografického rozsahu pôsobnosti, aj toto bolo spomenuté, došlo k navýšeniu eh, týchto finančných prostriedkov a eh, tá celková suma 176 miliónov eur pre nové krajiny sa plánuje. Komisia tvrdia, ja to podporujeme, 108,5 5 milióna čerpáte zo súčasného nástroja DCI. Je to iba malá položka e, tohto nástroja DCI. Ja si myslím, že prostriedky v výdavkoch, v úlohách by mali byť tiež prenesené na tieto účely, pokiaľ ide o komitológiu. Náš výbor spravodajcom a tieňovým spravodajcom pre jednotlivé finančné nástroje, teda stabilita, ľudské práva, rozvoj, teraz ICI decembri udelil mandát eh, rokovať s radou a s komisiou a hľadať možnosti mm, zvýšeného vplyvu na rozhodnutia v postupe komunitológie v zahraničnej pomoci. Ja by som eh, ešte raz rád nalihal na to, že je potrebné eh, sa tomu venovať, je potrebné rokovať skutočne efektívne, pretože doposiaľ to neprebehlo. V texte ešte som si všimol jednu maličkosť, a síce nástroj sa zemepisne by mala aplikovať aj na Blízkom východe. Ehm, sú tam skratky pre geografické oblasti a potom sa zvolila skratka AMAS. V niektorých jazykoch sa H písmeno nevys- nevyslovuje, teda Hamas a Amas v niektorých jazykoch znie úplne rovnako. Teda ja by som rád upozornila to, že možno by sme mohli trochu pozmeniť poradie písmen v tej skratke, aby sme nehovorili o nástroji pre spoluprácu na Blízkom východe ako AMASE. Môžeme to nazvať napríklad SAMA, MAS alebo nejako inak. Ďakujem. Veľmi zaujímavá táto poznámka ohľadom eh, tejto skratky. Veľmi sa mi to páče. Pán Sala Franka, máte slovo. Nech sa páči. Sí, gracias, señor presidente. Más allá de la Ďakujem, pán predseda. Nad rámec tej polemiky používania skrate, ktorú práve povedal pán Galeria, chcem povedať, ďakujem, že sme dostali tento dokument práve teraz ja som si ho rýchlo prečítal a mm, prekvapilo ma, že som to nevidel, že ten dokument e, bol v e, schránke a okrem toho e, ten dokument nie je úplný, pretože nezahrňa prílohy, konkrétne príloha 2, čo je zásadný prvok, kde sa uvádza zoznam krajín a rozdelenie. Teda z tých troch bodov zásadných, ktoré obsahuje ten návrh, ja myslím, že ten problém právneho rámca základu, um, ako um, povedal um, spravodajca, keď sa pokúša zapojiť parlament do riadenia tohoto nového nástroja. Preto ja si myslím, že a priori parlament musí trvať na tom, že sa uh, ustanoví tento právny základ uh, na základe vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. E, ďalšie dva prvky. E, prvá, ktorý e, sa týka posúdenia, či nárast tých prostriedkov je dostatočný v súvislosti s narastom počtom krajín, ktoré budú príjemcami tejto novej iniciatívy. Ja ja myslím, že tu musíme s väčšou pozornosťou preskúmať rovnako ako aj to prerozdelenie, ktoré navrhuje komisia. Ja by som sa chcel e, spýtať spravodajkyni, čo si myslí o e, finančnej dotácii, ktorú navrhuje komisia, či je dostatočná, či je uspokojivá vzhľadom na potreby, ktoré e, tento, toto naredenie predpokladá. A nakoniec, pán predseda, neviem, že ak nakoniec bude postup potom ako sme dostali stanovisko komisie, či teraz e, postupovať na základe článku 50, to znamená e, spoločne s výborom e, pre vonkajší obchod, ale myslím si, že náš výbor vzhľadom na povahu tohoto návrhu, keďže má v kompetencii sa zabrať nad rámec činností, ktoré sú spojené s rozvojom, musí zohrať aktívnejšiu úlohu a musí zohrať túto úlohu v úplnej spoločnosti spolupráci a väzbe s e, ďalšími e, výbormi, ktoré sa zaberajú nástrojmi vonkajšej politiky, ako je aj tento nástroj. E, Môžem veľmi rýchlo odpovedať na túto pripomienku pána Salafranku. My sme sa dohodli so správnou službou, že zapracujeme alebo budeme aplikovať článok 50 v tomto prípade Takže chýbajú ešte teda tie všeobecné kritéria, ale naša, náš výbor spoločne s ďalším citovaným výborom bude takto postupovať. Máme tu teraz e, komisiu, ktorá sa môže vyjadriť. Pán Miller, ak by chcel niečo k tomu povedať. You, like members... Ďakujem, pán predseda. Mm, podobne ako niektorí iní poslanci, komisia tiež dostala tento návrh e, dokumentu len včera a Podrobne ho študujeme tak, že ja nebudem uvádzať stanovisko dnes k jednotlivým prvkom. Dovolte mi len pár širokých pripomienok. Prvá je k časovému plánu a mm, druhé o komentológii, o ktorej sme hovorili pred výborom. Všeobecne, ako povedal pán Galer, účelom nášho mm, návrhu bolo vyplniť e, legislatívnu medzeru. A čo tým máme na mysli? Tým máme na mysli, že sú isté projekty, ktoré vždy chceme mať financované v našich partnerských e, krajinách, no e, nemôžeme ich e, financovať z nástroja rozvoje pomoci. Teda my musíme nájsť základný právny akt alebo právny základ na financovanie týchto projektov a všetci súhlasia, že je to v záujme EÚ, aby tieto projekty pokračovali. Teda peniaze sú už k dispozícii a my potrebujem prijať tento návrh čo najskôr, aby sme mohli začať viazať tie prostriedky z rozpočtu tohto roku. Teda komisia má trošku obavy o časovom pláne, ale vítame skutočnosť, e, že e, pani spravodajka teraz predložila svoj návrh a dúfame, že to urýchli e, prácu v výbore AFED a dovolte mi povedať, že komisia je pripravená pomôcť všade, kde to bude možné jednotlivým poslancom, aby si nakoniec e, zaujali pevné stanovisko k týmto veciam a môžeme sa pozrieť a budúci týždeň stretnúť s pani Locht a zistiť, či sa zhodneme na otvorených e, veciach. A nakoniec e, k otázke komitológie. My sme uvedli naše stanovisko pred týmto výborom už skôr, už predtým. Aj rada oznámila svoje stanovisko v rozhovoroch, e, ktoré sa teraz na poslednú chvíľu organizujú v trialógu. Teda ja myslím, že prebenie trialóg medzi tými troma inštitúciami k tejto otázke. A samozrejme je to aj rozdiel v právnych stanoviskách. My máme odlišný výklad e, novej zmluvy. Dovolte mi len zopakovať, že komisia chce nájsť riešenie tejto témy a určite urobíme, čo bude v našich silách, aby sme našli riešenie a uľahčili uzavretie dohody o tejto otázke medzi radou a parlamentom. Teda e, my e, budeme aktívni zúčastnení mm, účastník v týchto rozhovoroch. Grazie, doktor Miller. Pekne, pán Miller. Tým pádom toto, tento bod môžeme uzavrieť a takisto aj diskusiu k tomuto bodu. Žiadna uh, poznámka nie je k harmonogramu. 10. februáru je posledný e, dátum k prekladaniu e, pozmeňujúcich návrhov a konečné hlasovanie na výbore na AFETE bude prebiehať 16. marca. Teraz budeme mať krátku technickú prestávku, pretože e, sme popredu oproti časovom harmonogramu 7 minút, ale ešte pani Lochbíler Takže využijeme týchto 7 minút práve na to, aby vy ste eh, tu mohli predložiť vaše záverečné pripomienky. Nech sa páči, pani Lohbirler, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno nebudeme potrebovať tých celých 6 minút. Ja sa chcem ospravedlniť za to, že tak na poslednú chvíľu sme to vypracovali. Pán Salafranka tiež pripomenul, že chýbajú prílohy. Ja isté, že som ochotná kedykoľvek prijať vaše návrhy, pripomienky k pozmeňovacím návrhom. Pán Salafranka, aby ste sa pýtali, ako tieto prostriedky a ich vyšľaňovanie e, ja vnímam. E, isté, že je to prvý krok a komisia to e, naplánovala pol na pol. Naša odpoveď by bola možno jedna tretina a dve tretiny. Chápeme však návrh komisie, sme otvorení a uvidíme, ako sa to upresní neskôr. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Gáler, ak sa nemýlim, tak zapojenie do rokovanie v trialógu začne začiatkom februára. Ja sa budem snažiť, aby by ste boli tiež pozvaní návrh e, hľadania inej skratky prijímam. Chcem len pripomenúť, že Blízky východ je geografickou oblasťou, ale nepokrýva túto oblasť. Ak máte nejaké inovatívne návrhy, aby e, tá skratka bola aj zrozumiteľná, tak ich rada príjmem. Pokiaľ ide o komisiu. Aj e, v tejto súvislosti sa môžeme stretnúť v budúci týždeň. Je to celkom isté aj v záujme výboru INTA, aby sme dodržali harmonogram, ktorý sme stanovili. Chápem, že e, tá rozpráva o delegovaných dokumentoch trvá dlhšie, ako plánovala ale eh, ak eh, by sa to podarilo, tak by sme mohli napríklad hlasovať vo výbore AFET už 23. februára. Ďakujem. E návrh a som veľmi rád, že keby toto mohlo byť naozaj realizované na základe týchto vašich eh, Teraz si necháme niekoľko minútovú prestávku, 5 minútovú, aby sme o 11.15 mohli začať ďalšiu diskusiu. Pán Tomás Duprolár bude s nami, tu prítomný, pri prerokovaní bodu 17. Takže za chvíľočku sa vidíme. Questa è per lei, la vuole? La, la voglio, la voglio. Presidente. Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Drahí kolegovia, môžeme začať. Posledný bod na programe schôdze. Je to výmena názorov s komisiou Predlžená riaditeľom Európskej komisie, ktorý je zodpovedný za suzecké južné krajiny, pán Lutez Moral a takisto aj Nástroj európskeho susedstva a partnerstva Juh, stratégia EÚ zameraná na stredozemskú oblasť na obdobie rokov 2011-2013. Ako viete, program schôdze dnes ráta s dvomi diskusiami ohľadom európskej politiky susedstva. Jedna, ktorá sa bude týkať teda stredozemských krajín, ktorá bude nasledovať teraz o niekoľko minút. A ďalšie časť, ktorá sa bude venovať východnému partnerstvu, ktorá sa bude odohrávať po obede. Chcem vám eh, načrtnúť niekoľko úvodných slov. Nejde tu dnes o tom, aby sme diskutovali o jednotlivých politikách. Politika susedstva, ako viete, sa opiera o programov finančnej pomocný konkrétne o nástroj susedstva, ktorého akčné modality sú stanovené na základe úzkeho dialogu medzi komisiou a krajinami, ktorí sú príjmcami e, tohto, tejto finančnej pomoci. Od roku 2007, odkedy tento nástroj sa stal plne operatívny, naša komisia požiadala o právo kontrolovať hm, spôsob, ako sú uplatňované alebo vynaložené tieto finančné prostriedky, ktoré sú venované týmto krajinám. Typická úloha v rámci legislatívnej pravomoci, ktoré máme, ako je to v tom špecifickom našom prípade. Aby som vysvetlil, aké sú tie hlavné strategické línie, ktoré e, budú <clears throat> riadiť eh, túto pomoc eh, počas nasledujúcich troch rokov, aby sme si vypočuli eh, zohľadnenie aj nášho postoja, nášho stanoviska. Preto tu máme dnes zástupcov komisie, ktorého som Jedného z nich som práve citoval. Takto ste obdržali, takisto ste obdržali syntetickú analýzu, ktorú pripravili odborníci ktorá by mohla vám na pomoc počas diskusie. A sekretariat vám ich eh, rozdistribuoval. Takže po týchto stručných úvodných slovách teraz by som odovzdal slovo Tomasovi Duplasty Moral, aby eh, nám uviedol túto tematiku a potom to bude na kolegoch, aby mohli eh, predložiť pripomienky, prípadne predložiť svoje dotazy a diskutovať s komisiou. Ešte chcem poďakovať za vašu prítomnosť a týmto pánom vám odozdávam slovo. Much, uh, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj vám, aj sekretariatu za zorganizovanie tohoto stretnutia veľmi rýchlo a za to, že dokážeme analyzovať veľmi rýchlo mm, veľký počet strategických dokumentov a programov som veľmi potešený, že som tu na túto výmenu názorov a o, mm, o výsledkoch e, strednodobého prehodnotenia mm, politiky e, a strategických dokumentov východu európskeho susedstva. E, ako sme počuli, ja sa teším na otvorený dialog s parlamentom a nemusím viac hovoriť o tom, že prečo je táto stredmorská oblasť strategicky dôležitá pre EÚ aj z hľadiska príležitostí, ktoré sa nám otvárajú, ale tiež e, z dôvodu mieru a stability a boja proti terorizmu a našu, našej energetickej bezpečnosti a humanitárnych víziev v tomto regióne. Toto je región, kde Európska únia e, mnoho rokov bola no, Teraz máme politiku angažovania sa, kde sa snažíme e, podporovať e, hodnoty a propagovať záujmy EÚ. Európska politika susedstva je naďalej e, celková politika pre tento región. Hoci vieme, že je tu pár krajín, osobitne Alžírsko, Líbia a Sýria, ktoré ešte nie sú do nej plne zapojené my sme úspešne spustili mm, nové akčné mm, plány v Jemene a Libanone a my sme otvorili politické dialógy v mnohých sektoroch s našimi partnermi, ktoré sú aktívne zapojené v európskej susedskej politike. Ako viete, politická situácia v regióne a vo väčšine krajinách ostáva stála, stabilná. Samozrejme sú tu dôležité výnimky eh, po eh, konflikte v Gaze alebo politická situácia v Libanone. Mnohých z týchto krajín nosili e, voľby, ale, voľby, ale nepriniesli zmenu moci. E, ekonomická a sociálna modernizácia postupuje. Nemôžeme povedať to isté o demokratizácie a čo týka ľudských práv a základných slobod a všeobecnejšie otázky demokratickej vlády e, bol obmedzený pokrok až na pár výnimiek. Ehm, my však naďalej nakladáme úsilie v tejto oblasti. Ehm, náš politický dialog ehm, sa zintenzívňuje v posledných rokoch. Napríklad e, sme e, poslali z Európskej únie e, misiu na pozorovanie volieb v Lebanone a tiež sme ustanovili štruktúry pre diskusiu o demokratizácii a mm, vládnutie o ľudských právach krajina ako je Egypt, Tunisko, Maroko a Alžírsko. A Alžírsko nedávno súhlasilo so zriadením takéto štruktúry. Ekonomická integrácia a obchodná výmena sa posilnila a vďaka podpore Európskej únie v krajinách ako je Tunisko a Lebanon vidíme ehm, stále e, zvyšujúcu sa pomoc pre zlepšenie ehm, správy verejných financií a boja proti korupcii aj ekonomickej liberalizácii. Myslíme si, že dialog vo všetkých týchto oblastiach, spolupráca vo všetkých týchto oblastiach, ako aj podpora prostredníctvom špecifických nástrojov, začína prinášať ovocie v južnom stredomorí, napríklad e, v južných krajinách e, politiky susedstva Marko a Egypt. E, tieto krajiny čerpajú pomoc z EÚ. Silné a značné úsilie Maroka boli doplnené projektami a mm, twinningovými projektami v počte 28 a Egypt ich má 30 Celkovo Európska únia je hlavným obchodným partnerom a investorom v týchto krajinách a e, vývoz do EÚ z krajín ako je Jordánsko, Egypt alebo Lebanon e, narastli o dvojciferné čísla e, v roku 2008. Tiež sme dosiahli pokrok v liberalizácii obchodných tokoch už v januári 2008 začala rokovania o liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a investíciami a uzatvorenie vyváženej dohody o e, liberalizácii e, poľnohospodárstva a obchodu poskytne e, kľúčovú podporu pre modernizáciu našich partnerov a bude poskytovať tiež príjmy a možnosti zamestnania v vedeckých oblastiach, ktoré zamedzia migrácii v prvom rade do miest a potom aj do Európskej únie južní susedia neboli e, silno postihnutí finančnou krízou, pretože mali konzervatívnejší prístup k moderným finančným nástrojom a tiež kvôli menej rozvinutému finančnému systému. No zasiahla ich recesia v Európe a to viedlo k e, nižšiemu obchodu, nižšiemu cestovnom ruchu a nižším investíciám. Mnohé z krajín v tomto regióne žiadali o posilnenie vzťahov s Európskou úniou, pretože e, to vidia ako pozitívne zakotvenie možností pre ekonomickú modernizáciu a tiež e, nástroj pre riešenie ekonomických víziev. E, štát Marka, ktoré dosiahlo v roku 2008, vydložilo cestu pre identifikované vzájomné vzťahy prostredníctvom rozvoja nových inštitúcií a tu by som mal zdôrazniť vytvorenie spoločného parlamentného výboru, ktorý bol eh, nedávno schválený eh, v parlamente s Marokom a tiež v ekonomickom a sociálnom eh, výbore a tiež v Rade Európy. Naša spolupráca tiež posilňuje prostredníctvom dialogu o európskej politike susedstva. A to isté možno povedať aj o Tunisku. Rokovania o asociačnej dohode so Sýriou um, boli úspešne obnovené um, zo strany Európskej únie a Európska únia sa rozhodla uzavrieť túto dohodu. Teraz e, Syria e, žiada e, viac času, aby zhodnotila tento dopad na ekonomiku a potenciálny podpis v roku 2010 otvorí novú kapitolu v bilaterálnych vzťahoch. V prípade Líbie rokovania o rámcovej dohode začali v novembri 2008 a odtedy pokračujú s Alžírskom, e, ktorý si zaslúhuje mm, silnejšie angažovanie EÚ. E, máme jasné cestovné plány, ktoré dúfame, že e, posilnia naše vzťahy a aby sa to stalo, vykonávame činnosti a ja sám budem v Alžírsku budúci rok, aby som sa snažil potlačiť tento nástroj a ďalej ho plnil. Rozvoj multinárodnej stránky Európskeho stredomorského partnerstva bol posilnený v roku 2008 a e, toto bolo zamerané na e, zapojenie politického dialogu s južnými partnermi a povýšenie jeho úrovne e, na úroveň samitov a tiež dosiahnutie vyváženej dohody a posilňovať ekonomické projekty v regiónoch, aby občania v týchto regiónoch eh, videli eh, konkrétne ovocie tejto multilaterálnej spolupráce. Od eh, schôd v Paríži v marse minulý rok nastal istý pokrok pri zriadení sekretariátu v Barcelone. Povedal som, že minulý rok, alebo to ešte rok predtým. A tiež e, sú tu prosiedky na rýchly začiatok projektu, ale ako viete, mm, tento pokrok bol e, zastavený um, po um, konflikte v Gaze roku 2008 ako vidíme, rozvoj a e, výzvy v tom regióne e, sa líšia a, a celkovo strednodobé prehnotenie ukazuje potom strategického prístupu, ktorý sme zadefinovali pred pár rokmi. A e, v tomto prístupe obsah priorit spolupráce bol predefinovaný, aby lepšie reagoval na celkovú situáciu. My sme prehodnotili e, situáciu v tých krajinách, u ktorých e, nemáme žiadny programový dokument, e, hlavne s Libiou a okupovanými palestinskými územiami. A v prípade Libie nám ransa dohoda dala základ pre naprogramovanie špecifických viacročných pridelených rozpočtových prostriedkov. Pre palestinskú správu nám to ešte neumožňuje viacročné plánovanie zatiaľ. národné stratégie šité na mieru nám umožňujú komplexne zvládať problémy, ktoré máme v Stredomorí a tiež zohľadiť nový vývoj v tejto oblasti, aby sme sa mohli zameriavať e, v spolupráci roku 2001 a 2013 a jej cieľoch na nový súbor prioritných oblastí. Tiež tam budeme mať k dispozícii viac zdrojov. A e, celkovo suma venovaná na regionálne programy narastie z roku 750 miliónov v roku 2010 na skoro 1 miliardu v roku 2013. A k tomu bude musieť ešte pridať značnú podporu, ktorá sa bude poskytovať cez e, regionálne programy ako Tempus e, alebo TAEX. A osobne cez Európsky investičný nástroj, ktorý vyšle jasné posolstvo partnerským krajinám, ktorým povie, že Európske občania majú záujem o úzkú spoluprácu a podporu ich krajín a sú ochotné dať na to viac zdrojov. Celkovo sa domňujeme, že sme dosiahli e, s e, právnou rovnováhou e, pri vzťahoch s týmito krajinami a Marko má najväčšie E, rozpočtové prostriedky v tejto politike susedstva a Egypt má druhú najväčšie vzhľadom na jeho strategickú dôležitosť. Jordánsko dostáva tiež pomerne e, vysoké prídelné prostriedky e, pre počtené obyvateľa vzhľadom na jeho angažovanosť v Európskom akčnom pláne. Hovorili ste o konzultáciách, ktoré prebehli a naozaj komisia prijala prístup účasti pri organizácii eh, prác eh, okolo rozsiahlých konzultačných procesov. Miestni a medzinárodní účastníci boli pripojení do tohto prehodnotenia a tiež sme zorganizovali konzultácie vo všetkých krajinách, umožňujúc eh, miestnym organizáciám občianskej spoločnosti sa vyjadrovať o projektoch, ktoré navrhuje komisia. Vždy, keď je to možné, pretože ako viete, máme e, obmedzenú slobodu prejavu. V niektorých krajinách geografické úrady zorganizovali stretnutia s miestnymi účastníkmi, aby prediskutovali toto e, v rôznej oblasti spolupráce tvarov tvar. Ako viete, vlády štátov príjemcov e, boli tiež pozvané na konzultácie a európske členské štáty sa tiež o to pridali cez ich miestne zastupiteľské úrady a tiež riadiaci výbor v Bruseli. Mal by som uviezť pár príkladov o e, výsledku strednodobého hodnotenia. V Libanone navrhujeme pomáhať e, vláde pri rozvoji e, národných e, sektorov a strategií v vodospodárstve, doprave a životnom prostredí. V Jordánsku chcem riešiť dopady klimatických zmien pre podpore používania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektivnosti. Tiež budeme podporovať reformu riadenia verejných financií a sociálnu ochranu v Egypte budeme podporovať e, dlhodobé výhľady rastu v e, hlavných oblastiach ako klimatické zmeny a podpore energetiky, vodného hospodárstva a nakladania s pevnými odpadmi. V prípade e, Izraela budeme podporovať národnú obalku aby sme podporovali projekty, hlavne ako je twinningové projekty. V Maroku vzhľadom na pokračový štatút sme kladli väčší dôraz na podporu inštitúčnej kapacity a ich zosladenia s normami EÚ. V Alžírsku sa budeme zaberať hlavne na ekonomickú modernizáciu, ale hlavne s silným dôrazom na otázky trvalo udržateľného rozvoja a klimatické zmeny, ako aj podnosbárstvo a rozvoj vidieka. Aby sme riešili finančnú krízu, komisia navrhuje v jednotlivých prípadoch mobilizovať finančnú pomoc eh, tým krajinám susedstva. E, našťastie toto teraz naši partneri v Strednom Rine potrebujú. E, v súvislosti s krízou sa budeme snažiť podporovať investičné opatrenia, ktoré budú stimulovať ekonomiku, hlavne e, tá nástroj investícií v susedných krajinách, kde sa pridelené prostriedky zvýšili na 450 miliónov a zaručené úvery z Európskej investičnej banky teraz sú 0,7 miliardy pre um, tento región a tieto rastú a uh, bude prehodnotený možno ich strop. Ďalej pre regionálnu spoluprácu komisia ohlasila dodatočný príspevok 70 miliónov v júli 2009 v období 2009 a 2010, aby financovali prioritné oblasti ako napríklad um, boj so znečistením v Stredomorí a námorné cesty a slnečná energia. A tiež to bude programový dokument, ktorý príprave v tejto oblasti. Prepačte, ja mám teraz správu od tlmočníkov, že čítate trošku príliš rýchlo. Keby ste mohli troška spomaliť e, vaše tempo, tak by sme uľahčili ich úlohu. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Nechcel som vás príliš uberať o čas, ale chápem e, Hovoril som práve o tom, že pre regionálnu spoluprácu okrem 70 ďalších bilionov, ktoré schválila komisia v júli 2009, budeme ešte uplatňovať aj programový nástroj pre túto oblasť, ktorý bude tiež predmetom revízie Dúfam, že som priblížil vývoj našich vzťahov s našimi stredomorskými partnermi. Snažil som sa, možno príliš rýchlo, ale snažil som sa hovoriť o výzvach, ktorým čelia, a tiež ako programujeme svoju pomoc v tom, aby sme sa vyrovnali s týmito výzvami. Ďakujem za vašu pozornosť a ako som už uvedol v úvode, a veľmi ráda s vami budem diskutovať o týchto veciach. Ďakujem. Grazie, eh, dottor Ďakujem pekne. Pán Duplady Moral. A teraz začneme s diskusiu. Pani Flotra ako prvá sa vyjadri, ktorá má týmto pádom slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska susedská politika v stredozemskej oblasti je súčasťou globálneho rámca, ktorý bol plodom práce barcelonského procesu a myslím si, že ťažkosti, eh, ktorým v súčasnosti čelíme, eh, sú, eh, pokiaľ ide o sprevádzanie tohto procesu, keď sa konkretizuje alebo pretavuje do dvoch <clears throat> požiadaviek, do posilnenia spolupráce, politického dialogu a aj do konkretizovania toho, aká by mohla byť táto európska susedská politika podľa kodanských kritérií a podľa politiky rozširovania. Čiže my potrebujeme akúsi tabulku kritérií, ktoré by mali určité varianty a ktoré by e, boli známe, na základe ktorých by sme mohli diskutovať a mohli by sme financovať aj niektoré programy, a ktoré by mali byť aj súčasťou cieľov, ktoré nikdy sa nevzdávame. Prečo? Z jednoduchých dôvodov, pretože ja sa domnievam a myslím, že to je explicitne povedané aj vo viacerých dokumentoch hodnotenia, ktoré ste nám tu predložili a to, že ekonomické, e, finančné a obchodné objemy nemôžu nemôžu no, pokročiť vpred, keď eh, nebude zabezpečená nezávislosť, spravodlivosť eh, a keď eh, korupcia Eh, nebude vykorenená. Takže ja som skôr za ten prístup, samozrejme, že je potrebné mať určitú určitý flexibilný prístup k jednotlivým eh, krajinám, pretože nie všetky vlády majú tú istú vôľu, eh, tie isté prostriedky a tak ďalej, takže je potrebné mať flexibilitu podľa jednotlivých krajín, ale v našich stratégiách, pokiaľ ide o stredomorskú oblasť, je potrebné mať jasné kritéria a ja sa domnievam, že to môžeme urobiť pre všetky tieto krajiny, ak sa zabezpečí nezávislosť eh, súdnictva, boj proti korupcii, eh, boj za základné ľudské práva, ktoré sú v strede našich eh, prác a ktoré by mali sa stať ústredným motívom tejto práce. Všetky tieto krajiny sa mobilizujú. My ich mobilizujeme, aby bojovali proti nezákonnému pristahovalectvu, žiadame ich, aby pracovali v tejto oblasti. Domnievam sa teda, že vo všetkých plánom by sme mali obzvlášť prikložiť pozornosť tejto záležitosti, pretože žiadna z týchto krajín nemá azylové účinné právo, ktoré by naozaj chránilo všetky tieto krajiny postihujú odchod z krajiny, zatiaľ čo to je univerzálne všeobecné právo e, opustiť určité územie krajiny. Takže ja si by som chcela toto systematicky nájsť vo všetkých týchto dokumentoch, ktoré by mali byť základom mm, týchto našich vzťahov so stredomorskými krajinami, ale zatiaľ tomu tak nie je. Chcem teraz spomenúť príklad Tuniska, pretože sme o tom hovorili minulý týždeň a týmto príkladom skončím. Na plenárke sme o tom hovorili, pretože keď zoberiete analýzu, ktorá nebola zlá, poviete, že keď tu není nezávislosť spravodlivosti, nie je to zapracované do ústavy, ale ako náhle najvyššia súdna moc, ako aj prokuratúra je neustále e, kontrolovaná výkonnou mocou, keď teda čítame túto analýzu, ktorá je stredom alebo ústredným motivom práve pre modernizáciu súdnictva v Tunisku, tak si hovoríme, že potrebujeme aj určité indikatívy na budúce roky, že musíme sa opierať o určitý cieľ, ktorý by mal byť nezávislosť súdnictva v Tunisku. Takže, moji drahí kolegovia, toto je taký indikatívny národný program. Vidíte, keby to bolo takto zakotvené, tak to by bol ten základ a potom aj hodnotiace kritéria ohľadom súdnictva by sú absolútne e, vyňaté z e, týchto e, požiadavok na súdny systém v Tunisku. Čiže všetko je vlastne v rukách moci prezidenta a výkonnej moci. Čiže je potrebné mať logistické právomoci, všetko, čo by bolo vlastne už zakomponované do tohto programu. Zatiaľ čo vlastne nezávislo súdnictva nie je vôbec súčasťou programu tejto krajiny, takže vidím tu určitý nesúlad ktorý musíme transverzálne e, vyhľadávať e, krajina po krajine, pretože ide tu o nesúlad v jednotlivých podmienkach, ktoré nie sú akceptovateľné. Vy hovoríte áno, že o tom je treba hovoriť, ale keď hovoríme o nezávislosť súdnictva, áno, oni uh, nám uh, síce povedia, že áno, ale keď hovoríme treba o uh, špeciálnom štatúte pre tieto krajiny, tak myslím si, že my by sme sa mali základne opierať o takéto záležitosti nezávislého súdnictva a tak ďalej. Ja mám aj ďalšie príklady. Nechcem však tu príliš dlho rozprávať, mám aj dlhé príklady. Myslím, že moji kolegovia určite budú hovoriť o Izraele a ďalšie krajiny, ktoré sú samozrejme tiež neuspokojivé, eh, pokiaľ ide o naše ciele, tak ako sme to vyrokovali s týmito krajinami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bret. Máte slovo. Ehm, eh, Ďakujem pekne. Ja by som eh, rada predniesla niekoľko otázok komisiu v súvislosti so Sýriou. Viete, že asociačná dohoda medzi EU a Sýriou zatiaľ ešte nebola podpísaná. Avšak eh, Je to podmienka pre dosiahnutie plného štatútu susedskej politiky. Ak by som mala povedať svoj názor, tak priority národného programu 2011 až 2013 nie sú dostatočne jasné. Myslím si, že je potrebné ich e, špecifikovať zo strany komisie. V tejto súvislosti by som sa rada opýtala, aké stratégie e, komisia sleduje v súvislosti so Sýriou. Teda, či komisia má nejaký plán B, ak Sýria nepodpíše asociačnú dohodu. A po druhé, týka sa to toho istého, čo hovorila Ellen Flotter a, e, a potrebu reformovať súdnictvo, e, závislosť, zaujatosť sudcov, dodržiavanie zase právneho štátu to nemôžeme e, vyňať z Národného programu pre Syriu. Ja by som rada počula niečo od komisie k tejto téme. No a napokon ešte, pokiaľ ide o posilnenie úlohy občianskej spoločnosti, e, v prípade Sýrie to bolo zakomponované do nového programu, ktorý bol e, spojený so, s Fondom Sýrie pre rozvoj a ten spadá pod dohľad Ministerstva pre sociálne veci a zamestnanosť v Sýrii. E, bolo by možné zahrnúť e, do tohto programu Českej spoločnosti aj dimenziu ľudských práv, tak aby sa zohľadňovali ľudské práva aspoň z hľadiska socioekonomických práv? Raz má slovo pán Mejer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem sa snažiť povedať niečo k tomu, čo povedala pani Flotr, pretože je pravda, že politika susedstva v súčasnosti EÚ vlastne bráni túto politiku s tým, že podmienuje vždy splňanie e, susedských krajín, aby dodržiavali vlastne tak ľudské práva, ako aj medzinárodné právo. E, takisto vlastne je to podmienené článkom 2, kde je o, e, klauzula o tejto pomoci, že je potrebné z tých krajín, aby dodržiavali tieto práva, teda medzinárodné právo, ako aj ľudské práva. Myslím, že toto je v súčasnosti dosť ošmetná vec. V stredozemnej e, oblasti sú dve také symbolické krajiny, pokiaľ ide o ne, neustále zabudanie vlastne dodržiavania e, týchto práv, to je Maroko a Izrael jeden napríklad Maroko v marci v Granade v Španielsku za španielského predsedníctva by mal byť presadený tento štatút. Nie sú žiadne požiadavky zo strany komisie, pokiaľ ide o oblasti západnej Sahary a neustalú represiu občanov západnej Sahary, systematického potlačania niečo, čo zo strany e, OSN je vlastne e, neakceptovateľné, pretože je tu vlastne právo na seba občenie, ktoré vlastne Maroko ne, s e, neustále potláča, neustále neumožňuje na tomto území západnej Sahary týmto občanom, ktorí na toto majú nárok. To znamená, že pre Európsku úniu, pre Európsku komisiu je to jedno, či nejaký štát ako Maroko alebo treba z Izrael neustále potláčajú. V prípade Izraela to máme vlastne operácie v Gaze, ktorá bola vlastne odsúdená OSN, kde sa neustále potláča medzinárodné právo, takisto. Im je to je vlastne jedno. Napriek, že vlastne tieto dve krajiny nesplňajú tieto požiadavky. Táto teória, myslím, že by sme sa mali k nej vrátiť. A z, týchto z tohto nástroja susedskej pomoci by sme mali urobiť akúsi požiadavku, hlavne keď sa prejde tá červená hranica, tak napríklad v Izrael, pretože Izrael do, podpísal dohodu z Neapolu, ktorý z, e, z Anapolisu, ktorý vlastne e, stanovoval rozdelenie štátu na dva nezávislé štáty, kde by vlastne malo byť e, toto zabezpečené a v samotnom celú tú dohodu za Anapolisu, aj keď ho podpísal, vôbec nedodržiava. A Európske spoločenstvo, keďže by malo žiadať e, toto dodržanie. Ale v Európskej únie je to jedno a domnievam sa, že toto vôbec nie je v súlade s cieľom e, európskej susedskej politiky, tak v prípade Izraelu, ktorý to robí systematicky, ani zo strany Európskej únie by sme tu nemali vlastne len takto nechať ich konať. A pokiaľ ide o Maroko, to je to isté. Bezpečnostná rada OSN má teraz e, tento, začal tento proces e, otvorenej deskolonizácie. Ešte pár takýchto procedúr prebieha na celom svete a myslím si, že krajiny EÚ štáty, ktoré boli kolonizujúcimi krajinami, by ne, mali naozaj sa hambiť za to, že niekoľké ešte takéto procedúry dekolonizácie ešte e, stále nie sú ukončené a napríklad jeden z týchto prípadov sa týka Maroka. Nemali by sme im to len tak nechať e, robiť. Dokonca aj komisia, keď e, predklada pomoc Maroku, kde dokonca zdvojnásobila pomoc vzhľadom na programy, ktoré sa týkali in, e, vybudovania nových inštitúcií, inš, inštitúcií, ako je oddelenia právomoci. Európska únia by vlastne nemala poskytovať túto pomoc, pretože všetko toto vlastne kontroluje kráľ. A zatiaľ teda nie je teda možnosť vykonať takúto kontrolu. Ako je potom možné vykoreniť treba z chudobu? Ja naozaj úprimne uh, neviem, o čom tu vlastne hovoríme. Nakoniec sa domnievam úprimne, že Európska komisia, že im je to vlastne jedno, pretože robí to isté, pretože európska susedská politika by mala byť taká istá voči krajinám, ktoré naozaj dodržiavajú ľudské práva, medzinárodné spoločenstvo a tak ďalej, ako voči tým, ktorí ich potláčajú, ktoré dokonca eh, páchajú vojnové zločiny a tak ďalej napríklad Maroko, alebo ďalšia krajina Izrael, ktorý už má taký ten vyšší štatút voči Európskej únie, takže v, pri v všetkom rešpekte voči Európskej komisie myslím, že by mala sa nad tým zamyslieť. Ďakujem pekne, pán Meyer. A teraz odozdáme slovo pani teda komisii, aby odpovedala na tieto pripomienky a potom budeme mať ešte priestor na diskusiu medzi jednotlivými kolegami. Nech sa páči. Pán Delmoral. Thank you. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Vždy sa v diskusii posudzuje, ktorý nástroj je najúčinnejší na dosiahnutie politických cieľov. Nemyslím si, že Môžeme povedať, že nemáme politické ciele. E, cieľom európskej politiky susedstva je dosiahnuť proces premeny vo všetkých oblastiach. To by malo viac približiť tieto krajiny Európskej únii, najmä z hľadiska blahobytu ich občanov. A v tomto procese sa snažíme využívať e, metódy, ktoré sme prevzali z procesu rozširovania. Tento proces je ešte stále e, mm, mm, niečím, o čo sa veľmi opierame, pretože e, v oblasti zavádzania povinných záväzkov Eh, ani v politike rozširovania nie sú celkom jasné priority. Ehm, je nám jasné, že tu nejde len o zlepšenie makrofinančného riadenia alebo eh, kapacity obchodovať eh, so zvyškom sveta. Ide skôr o otvorenie spoločnosti pre ich vlastné dobro. A ak sa nám to podarí, musíme pritom zohľadňovať predovšetkým Musíme počúvať to, čo nám hovoria vlády tých ktorých štátov. Isté, že máme dočinenia s cieľmi ako napríklad boj proti korupcii, boj za spravodlivosť. Venujeme sa tomu teraz. Aj v budúcnosti sa tomu chceme venovať. Sú už spustené programy, ktoré sú zamerané práve na tieto oblasti. V oblasti modernizácie spravodlivosti, v procesu súdnictva a tak ďalej neviem, či sme eh, málo eh, jasný a otvorený. Ja si myslím, že sme, neustále hovoríme o cieľoch konvergencie. Okrem toho vedieme dialog o ľudských právach a to práve preto, aby sme diskutovali s našimi partnermi o tom, ako môžeme dosiahnuť túto konvergenciu. A táto premena zohráva dôležitú úlohu a je v celom procese našej pomoci. Veľmi jasne to hovoríme v dialogoch s našimi partnermi a to dokonca ešte predtým, ako partnerské krajiny nám predložia žiadosť o navýšenie rozpočtu. To sa týka viacerých krajín, ktoré požiadali o tento proces v minulosti. Preto, ak budeme menovať konkrétne krajiny, eh, hovorili sme o tom s Tuniskom, aj so Sýriou. v procese schváľovania asociačnej dohody <clears throat> Chceme, aby obsahovala aj doložku o ľudských právach. Myslíme si, že keď dosiahneme tento právny rámec pre vzťahy so Sýriou, začneme viesť dialog o ľudských právach s touto krajinou. Cieľom tohto dialógu je presne určiť, akým spôsobom môžeme napomôcť tomuto procesu konvergencie či máme nejaký záložný plán, plán B, ak sa nepodpíše asociačná dohoda. No už my by sme boli radšej, keby sme sa sústredovali na to, že sa proces asociačnej dohody uzavrie úspešne a chceme pomáhať tým silám v Syrii, ktoré sú za podporu reformy a to hovoríme veľmi jasne. Snažíme sa začleniť do našho úsilia občianskú spoločnosť, Napriek tomu nemáme e, žiadne zázračné formulky na vytvorenie e, demokratické občianskej spoločnosti. Ako viete, v mnohých prípadoch čelíme dileme, či máme alebo nemáme podporovať organizácie, ktoré podporujú miesta, ktoré sme zadefinovali ako ciele utláčania. Nebudem uvádzať e, žiadne konkrétne krajiny, u ktorých to platí, ale s takýmto problémom sa musíme potýkať. Tvrdenie, že nerobíme nič, že naše politiky a ciele nestoja za nič, pretože sa nám nedarí primeť niektoré krajiny, aby zmenili svoje správanie. Nuž, ja si myslím, že toto tvrdenie je dosť nespravodlivé. Neexistuje nedostatok jasnosti, čo sa týka našich cieľov. My sa snažíme zúčastňovať sa procesu spoločenskej zmeny a to formou reforiem. Myslíme si, že tento proces e, spoločenskej zmeny môže byť e, účinný na dosiahnutie cieľov aj v oblastiach demokracie ľudských práv, ktoré sme si stanovili. To však neznamená, že zabúdame e, na tieto ciele v vo viacerých nástrojoch, aj v politike susedstva, aj v rámci nástrojov na horizontálnej úrovni, ako napríklad Európsky nástroj pre ľudské práva. Aj to veľmi jasne v dialogoch zdôrazňujeme. Ďakujem. Grazie, doktor Dupla. Ďakujem, pán doktor Dupla Moral. Máme ešte 5 príspevkov zo strany kolegov. Chcem vás poprosiť, aby ste hovorili maximálne Tri minúty najprv pán kolega Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Ľutujem, že som nemohol využiť slovo pred vystúpením zástupcu komisie, pretože budem musieť opustiť eh, miestnosť eh, okolo obeda, takže eh, v každom prípade chcem položiť niektoré otázky, ktoré by som bol rád, aby zohľadnila komisia. V prvom rade chcem sa poďakovať pánovi Dupormarovi za to, že prišiel sem, aby tu vystúpil a povedal niečo o prioritách Európskej únie o Mm, politike v Stredomorí. Myslím si, že mm, sa mu treba poďakovať za to, že nám dal tieto informácie o plánoch, ktoré má komisia v e, tomto cieli strednodobého hodnotenia. Myslím si, že to je mm, pozitívna práca a za to musíme sa poďakovať komisii za jej spoluprácu a prítomnosť. A navyše v um, tejto práci e, prostredníctvom niektorých správ, e, ktorý parlament e, urobil cez francúzsku poradenskú firmu. Sa o tom hovoril. Rád by som vedel, že ako komisia zohľadňuje tieto štúdie a do aké miery jej môžu pomôcť doplniť si svoj pohľad. Komisia nám nerozdala e, tento dokument a bolo by dobré, keby sme mohli e, ho dostať, aby sme mohli reagovať na, aby ste vy mohli reagovať na reakcie, e, ktoré Európsky parlament dal k výsledkom tejto preskumu. A v zmysle vystúpenia ostatných kolegov mali by sme sa pokúsiť e, dať e, tieto kroky e, do bilaterálneho kontextu, aby sme tiež nestratili celkový pohľad, pretože si myslím, že európska stredomorská politika musí byť kľúčovým prvkom v našej susedskej politike. A preto niektoré vyjadrenia, ktoré tu boli o zásadách a hodnotách, ktoré sa snažíme podporovať, propagovať cez našu politiku, sa vidia odlišne ako to vyjadrili niektoré kolegovia, aspoň z hľadiska kvantitatívneho. Rád by som nakoniec veľmi rýchlo položil pár otázok. Najprv k téme toho indikatívneho programu pre Egypt videl som, že všetko, čo sa hovorí o, o téme ľudských práv a podpora politických reforiem, predstavuje len 11,1% z tých 100, e, 149 miliónov, ktoré sa plánujú v našom rozpočte na tieto kroky. Myslím, e, že e, chápeme, že ľahko bude možné pochopiť tieto aplikácie e, v rámci nástrojov e, susedskej politiky. E, tieto s Izraelom, tie prostriedky venované Izraelu boli len 6 miliónov, čo bolo predmetom niektorých kritík a Myslím, že je možné to rozšíriť a na jednej e, strane súhlasím s pánom Majerom, že aj keď sme e, napísali viaceré správy, e, treba aplikovať a pre, prešetriť aplikáciu tej doložky o demokracii v našej dohode o pridružení konštatujem s uspokojením účasť našej pozorovateľskej misie na voľbách v Libanone a nakoniec chcem sa pýtať, e, e, že keď v skutočnosti vstúpi e, do platnosti tá dohoda so Syriou, či to bude znamenať zmenu z rozpočtového hľadiska aj z kvalitatívneho hľadiska v súvislosti s politikou, ktorú robíme v tejto krajine. Il hm, kolega Pejon. Kolega ktorý je spravodajcom AFET za EU, Pre stredozemskú oblasť sa páči, máte 3 minúty. Áno, ďakujem. Najprv myslím, že by sme mali pozorne sa zamyslieť nad tým, aby sme nemali falošnú diskusiu, aby sme naozaj stali na obidvoch nohách. Na jednej strane máme integráciu, ekonomickú spoluprácu a ľudské práva, ako aj demokratické uh, záväzky. Toto sú naše hodnoty, toto sú naše metódy. Nemôžeme karikaturizovať. Hm, kolega Salafranka prevzal uh, Eh, jednotlivé body, ktoré spomenula pani Flotr, eh, s tým, že sme si povedali, že dnes musíme stať na dvoch nohách a tá rovnováha nie je dobrá mm, nechceme tu teraz hlásať to, že by sme chceli zosúľadiť alebo na jednej pre, im presadiť model, toto by bolo logické ísť takými malými krokmi, ale dôležité je to vyvážiť. My sa domnievame a ja chcem teda sa pridať k ďalším kolegom, že je treba byť ostražitý, aby sme nastolili niekoľko požiadaviek, ktoré sú pre nás zásadné. O to viac, že EÚ, ako aj EP, e, veľmi zdôrazňuje a priklada dôležitosť rozvoju, ako aj vyzvihnutia tieto politiky susedstva a v nasledujúcich rokoch naša spolupráca a naše prepojenia s juhom sú zásadné. E, vrátim sa teraz k otázke. Chcela by som od vás určité upresnenia, pretože od roku 2007 máme novinku a to, že Únia pre stredozmorskú oblasť existuje a zdá sa, že všetko e, realizované úsilie v rámci Únie pre stredomorské oblasti, teraz e, máme generálny sekretariat a tak ďalej, aj financie. Takže chcel by som vedieť, ako komisia zohľadňuje tento nový dar, teda tú novú skutočnosť. Únia pre stredomorskú oblasť v rámci našich strategických dokumentov 2007-2013 už by sme potrebovali mať také strednodobé prehodnotenia, Chcel by som vedieť, do akého bodu, pretože máme tu určité znepokojenia, ako komisia je pripravená podporiť komplementaritu Únie pre stredomorskú oblasť na báze nového indikatívneho národného programu, ktorý pripravujeme pre časové obdobie 2011-2013. Aká je vaša vízia integrácie alebo koordinácie medzi týmito dvoma politikami susedstva a medzi našim strednodobným prehodnotením a e, susedským partnerstvom alebo partnerstvom so susedskými krajinami. Ďakujem. Hovorí pán predseda, ďakujem pánovi Pejonovi a teraz e, Pán Benarab a tu dve minúty. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia už nechce zažiť žiadne vojnové obdobie. To je jej veľkosť. Teraz v rámci únie pre stredomorské oblasti je pre nás veľmi dôležité, aby sme nadviazali na túto našu vôľu, aby sme e, sa opierali o stabilitu s našimi partnerami. Je potrebné, aby sme sa dostali z týchto hrozných e, situácií v južnej oblasti. Tri body, ktoré môžu predstaviť e, prekažky, by mali byť vyriešené. Poprvé, dravá koordinácia a teda porušovanie e, ľudských práv. Po druhé, sú teroristické útiky a vraždy a po tretie e, tisícky mŕtvych na juhu našim projektom spolupráce v stredomorskej oblasti nebude mať žiaden zmysel, ak sa nám nepodarí vyriešiť tieto problémy. Toto je veľmi naliehavé. E, asociačné dohody, ako aj rokovania, nám musia umožniť splniť tieto požiadavky, aby sme mohli prispieť vyriešiť tento jav. E, pokiaľ e, sa mňa týka, vyriešenie týchto problémov spočíva na dvoch bodoch. Poprvé, aby Magreb krajiny Magrebu e, naštartovali sa e, perspektívou otvorenej spoločnosti, kde bude vládnuť demokracia, ľudské práva, kde budú rôzne politické názory, náboženské vyznania ako kultúrne presvedčenia. Po druhé, aby európska politika e, pristahovalectva nevytvárala nerovnosti, aby umožnila e, občanom Afriky, aby sa mohli hýbať, ktorí chcú ísť e, na sever, aby im to mohlo byť ubezpečené. Všetky krajiny Európskej únie musia toto zabezpečiť, pretože juh stredozemnej oblasti predstavuje e, určitú hranicu v rámci našich vzťahov. Ďakujem pani Rabatu a teraz eh, pán Banseri, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s krajinami Magrebu. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja len taká úvaha ohľadom všeobecného kontextu, pretože eh, pozitívne príjmam toto hodnotenie komisie a myslím, že v každom prípade ešte treba stanoviť politický profil pre strategickú úlohu v tejto oblasti, ktorá môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu. A chcel by som, e, aby komisia pochopila, že e, potrebujeme akýsi e, väčší, väčšiu akciu, pretože chceme nájsť rovnováhu v tejto politike susedstva. Toto je moja pripomienka, ktorá sa týka tejto povahy. Potrebujeme, aby v politike susedstva prevládali dve línie, E, ktoré sú v protiklade. Na jednej strane potrebujeme väčšiu, väčšiu, väčší realizmus, ktorý sa bude opierať o skutočnosť, že e, bilaterálne vzťahy sa musia týkať len e, otázky hospodárstva a hospodárskych vzťahov, ako aj rozvoja. A ďalej jediná referencia je oblasť ľudských práv, ktorá je veľmi dôležitá vzhľadom na demokratické klauzuly. Uh, kde treba ujať e, postoj oveľa prísnejší, e, ktorý sme zažili častokrát v našich diskusiách, pretože je tu časté porušovanie ľudských práv. Častokrát išlo vlastne už skoro o prerušenie diplomatických vzťahov s týmito e, krajinami. tak ako povedal kolega Peillon, ak e, sa budeme venovať týmto dvom otázkám, politike rozvoja a politiky demokracie, ktoré sa musia zároveň rozvíjať v ruka v ruke v týchto krajinách. A teda do budúcnosti buď to bude vyústevať e, buď vo všeobecný dialog, kde budeme zohľadňovať tento strednozemskú oblasť, alebo bude sa to rozvíjať na báze bilaterálnych vzťahov. A teraz e, na komisii by som chcel určitú úvahu, pretože ja vidím tu objektívnu žiadny rozpor medzi Európskou úniou, ako sa má postaviť k e, tejto oblasti a potom e, medzi vzťahmi jednotlivých krajín, kde sú mnohé bilaterálne diskusie, ktoré by mohli e, sa dostať do kolízie so všeobecným postojom Európskej únie, ktorý zamýšľa zaujať. Teda chcem sa spýtať komisie, ako chce reagovať voči takýmto bilaterálnym vzťahom, hlavne pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú v stredomorskej oblasti sami sa snažia e, toto vyriešiť bilaterálne. Ďakujem pekne, pán, pán Sieri. Teraz e, pán Kiel Nielsen uzavrie túto diskusiu. E, ďakujem pekne, teda pani. Chcela by som sa vás eh, spýtať tiež na dodržiavanie eh, medzinárodného práva, obzvlášť pokiaľ ide o naše vzťahy s Izraelom. Eh, s tým, že spomeniem len niekoľko konkrétnych príkladov, chcem teraz hovoriť napríklad o výstavbe a využívanie električky, ktorá by mala spájať západný Jeruzalem s nezákonnými izraelskými osadami ktoré sú obsadené od roku 1997 a aplikáciou teda e, francúzskej firmy v tomto projekte. Už nejde o projekt, ale ide už o realizáciu projektu. Druhá otázka. E, technológia vody by mala byť e, v záujme EÚ. Chcem vám pripomenúť, že v oktobri eh, sa objavila veľmi dôležitá správa ohľadom obmedzenia prístupu k vode na obsadených palestinských územiach. Takže teraz, eh, kde sa nachádzame, aké situácie v oblasti práva na vodu? Ja som zaslala písomnú eh, požiadavku na komisiu, aký efektívny mechanizmus kontroly je už stanovený preto, aby sme sa ubezpečili, že poľnohospodárske produkty, ktoré sú dovážané do Európskej únie, nepochádzajú práve zo z využívania týchto kolónií eh, ktoré sa nachádzajú na palestínskom území. A posledná otázka je otázka demokracie, izraelskej demokracie v akom stave je 37 zákonov, ktoré v Izraeli dávajú prioritu Izraelčanom a diskriminujú palestínčanov, pokiaľ ide o mnohé uväznenia ďalej, v akom stave to je, hlavne tých pacifistických eh, bojovníkov, ktorí sú buď Arabi alebo Židia, ktorí sa len zhromažďovali jedenkrát týždenne, hlavne však žara, aby protestovali e, proti vyháňaniu občanov zo západného Jeruzalema. Chcela by som sa vrátiť k tejto myšlienke Eh, ktorá spočíva v vypočutí občianskej spoločnosti, civilného ob, mm, obyvateľstva. A dnes večer by som chcela pozvať na konferenciu, ktorá je zorganizovaná niektorým kolegami a takisto mnou samou. My sme pozvali členov jedného izraelskej, eh, mm, jednej izraelskej palestínskeho združenia. Myslím, že už sú niektorí aj tu v sale. Myslím, že by bolo veľmi zaujímavé pre vás, aby ste si vypočuli tieto mladé izraelské ženy, ktoré slúžili v izraelskej armáde a ktoré ktoré teraz bojujú za mier a ktoré hovoria, že čo my očakávame od Európy je to, aby bola eh, aby prevzala túto historickú úlohu, túto historickú zodpovednosť v oblasti Blízkeho výhodu, je potrebné na pomoc Izraelu, aby naozaj sa stala ozajstnou demokraciou, aby dodržiavala ľudské práva, aby ukončila tento apartheid. Tieto mladé eh, izraelské ženy bojujú za to, aby vyslali tento signál a hovoria nám, že očakávajú veľa od Európy práve v tejto otázke ozajstnej demokracie, ktorá by dodržiavala medzinárodné e, práva, ako aj ľudské práva. Veľmi pekne ďakujem. ďakujem pekne pani Kiel Nielsen a teraz e, pán Tomás Duplady Moral odpovie na záverečné poznámky. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som rád uviedol, že Mm. si nemyslíme, že že je nedostatok e, istej citlivosti, e, čo sa týka tých e, mnohých dilem, ktorým čelíme. Ja chápem, čo chcete povedať a síce, že napriek tomu, že je potrebné byť reálny, musíme mať aj ambície, musíme sa snažiť zdieľať naše hodnoty s našimi partnermi. Mm, myslím si, že takto sa snažíme k tomu pristupovať. Ja predpokladám, že to je to gro našej činnosti, ale možno požiadavky, ktoré počúvame, e, sa týkajú toho, aby sme boli aktívnejší v tomto smere. Možno, že na to by sme sa mali sústreďovať. Ak však e, budeme veľmi prísne uplatňovať e, isté obmedzenia a úrovne hranice a ak sa tieto hranice nedosiahnu, tak nebudeme pokračovať v spolupráci s našimi susednými krajinami na juhu. Napríklad, e, ak sú podmienky pre vstup do Rady Európy, môžeme sa ocitnúť v takom riešení, že, nebu- že by sme v podstate nespolupracovali so žiadnymi krajinami, ktoré sú našimi susedmi. To by mohlo vytvoriť obrovské problémy. Domnievame sa, že najlepším spôsobom na riešenie týchto problémov je snažiť sa podporovať reformné procesy v týchto krajinách eh, a krajiny samotné sa musia snažiť prijímať reformy a uplatňovať ich eh, vo väčšej miere aby sa zavádzali hodnoty, ktoré propagujeme my v Európskej únii. Myslím si, že je potrebné viesť dialog a zohľadňovať aj rozdiely, kultúrne rozdiely, nielen um, čo sa týka kultúry ako takej, ale celkovo kulturálne rozdiely. Odznelo to v tejto súvislosti niekoľko konkrétnych návrhov, napríklad čo sa týka sumy, ktorú sme vyčlenili na podporu politických reforiem v Izraeli. Táto suma je obmedzená. Je to pochopiteľné, pretože nehovoríme tu o poskytovaní služieb eh, pre občanov. Eh, sú to ciele, ktorých sa môžu ujať malé firmy, formu dialógu, plánov, ktoré v podstate nie sú finančne náročné. Možno by si to vyžiadalo iba skutočne nízku sumu, ktorú by sme dokázali efektívne využiť. My nechceme financovať celé infraštruktúry v tej ktorej krajine, to by bolo drahšie. Pokiaľ ide o uplatňovanie demokratických práv a v sociálnej oblasti, myslím si, že je pravda tvrdiť, že neexistuje konzistentný pohľad spoločný názor v celej Európskej únii, nielen v rámci komisie, na tom, ako by sa toto konkrétne malo aplikovať. A to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Krajiny, s ktorými máme asociačnú dohodu, ja neviem o tom, aby sa nejaká dohoda plánovala pozastaviť. Bolo by dôležité venovať sa tomu, ale celkom iste nie teraz. Bolo by potrebné zvážiť, ako sa tento nástroj využíva, či sa využíva účinne Avšak e, konkrétne toto opatrenie je príliš obmedzené, nedá sa ním vyriešiť tento závažný problém. Či dôjde k zmenám v, vo vzťahoch k Sýrii, ak e, sa uzavrie otázka asociačnej dohody, ste, že otvorí sa mnoho e, kanálov spolupráce, budeme postupovať formu podvýborov ako s ostatnými krajinami. Snažíme sa už plánovať podpis tejto zmluvy a to tým, že chceme vytvoriť možnosť navýšenia sumy, ktorú sme vyčlenili do posiaľ pre Sýriu, aby sme mohli sa viac angažovať v tejto oblasti, pokiaľ ide o Stredomorskú úniu. Teraz zdá sa, že sú vyhliadky, že tento plán už získa schválený štatút a generálny tajomník eh, tiež robí potrebné roky a tento mechanizmus bude fungovať. E, my sa snažíme zapracovať e, e, aj túto otázku do nášho plánovania. Myslím si, že zoznam programov, ktorý, ktorý bol schválený v Paríži, pochádzal predovšetkým z tých oblastí, ktoré už spadajú do tých šiestich projektových oblastí, ktoré boli pôvodne financované z Európskej únie. Máme v pláne držať sa takéhoto postupu. Doposiaľ máme zhruba 70 miliónov v roku 2009, ktoré sme schválili v rámci regionálnej spolupráce. Teraz navrhujeme navýšenie o zhruba 96 milióna na obdobie 2011-2013. A to by malo umožniť dosiahnuť lepšie výsledky v tejto synergii. Takýto rozsah projektov a takéto ambície máme. Je to vysoko nad rámec našich finančných možností eh, v oblasti grantov v tomto regionálnom kontexte. Je potrebné využívať finančné nástroje, ako napríklad EIB, ale Európskej investičnej banky, ale aj iných inštitúcií. Okrem toho je potrebné zhromažďovať e, tiež síly zo súkromného sektora. A to je jeden z dôvodov, prečo sekretariát e, sa sústreďuje na to a preto je vlastne vytvorený, aby zhromažďoval úsilie v oblasti financovania hlavných priorít, ktoré e, spadajú do rámca Európskej stredomorskej únie. Súhlasím s tým, že spôsob, aký môžeme vyriešiť eh, problémy, ktoré súvisia s terorizmom a presťahovalectvom, aspoň teda čiastočne, je snažiť sa mm, dosiahnuť otvorenejšiu spoločnosť. A to je zakotvené v našej politickej, eh, politike susedstva. Vďaka tomu by sa nám podarilo aspoň znížiť počet ľudí, ktorí umierajú v dôsledku nefungovania mechanizmov vyhodnocovania. Ako by sme mali skombinovať reakcie na dianie v týchto krajinách eh, so všeobecnou politikou, ktorá sa schvaľuje? Ja si myslím, že najlepším spôsobom eh, je prepojiť to so situáciou v tejto krajine a to tak, že sa vypracuje odlišný akčný plán pre každú jednu krajinu a potom po druhé viesť dialog, štrukturovaný dialog, vďaka ktorému by sme mohli hovoriť o problémoch, keď k ním dochádza. Či už je to v kontexte asociačnej dohody a štruktúr tej súvislosti, alebo v kontexte štruktúr, ktoré sa vytvárajú v rámci dialógu ktorý sa aplikuje formou akčného plánu Európa, Európska únia e, sa snaží reagovať v tomto zmysle, či už je to vyhláseniami, demaršami alebo inými formami. Žiaľ, nástroje, ktoré máme k dispozícii, nie sú dostatočne účinné, nie sú nastavené tak, aby dokázali rýchlo a promptne reagovať. Nie sú prispôsobené na situáciu, kde je potrebné reagovať okamžite. Je to skôr nastavené na strednodobé reakcie. Máme nástroje mimo tejto oblasti, napríklad nástroj stability, Máme tiež tematické rozpočtové položky, či už je to pre ľudské práva alebo iné oblasti. Tieto nástroje nie sú veľmi efektívne a niekedy naše reakcie nie sú dostatočne rýchle z hľadiska vyčlenovania finančných prostriedkov. E, ale takto to bohužiaľ je. Nechcem unikať pred problémami, ktoré existujú. A pokiaľ ide o konflikt v Gaze, isté, že e, Európska únia sa tomu venovala aj tým, že požiadala Izrael, aby sa stiahol, aj tým, že podporovala obyvateľstvo, ktoré bolo postihnuté a to núdzovou pomocou a tiež tým, že Európska únia trvala na tom, aby sa otvorilo pásmo Gazy. Myslíme si, že najlepším spôsobom, ako môžeme prispieť k riešeniu, je snažiť sa propagovať mier. Napríklad vytvorenie palestinského štátu. Snažíme sa podporovať palestinské orgány a snažíme sa vytvoriť tento štát v súlade s návrhmi palestinských orgánov. Myslíme si, že mimo tohto rámca je dosť nepravdepodobné, že by sa nám podarilo vyriešiť e, ten závažný problém, ktorý pretrváva na tomto území, či už ide o hospodárskú situáciu e, palestinského obyvateľstva na západnom brehu a v Gaze. E, to nezávisí od jednotlivých faktorov, alebo či už ide o situáciu v východnom Jeruzaleme ktorá sa nám celkom iste nepozdáva. Snažíme sa vynakladať úsilie, diplomatické, politické, poskytujeme pomoc, máme akčné plány, vedieme dialog a to všetko preto, aby sme dosiahli mier. Myslíme si, že takto k tomu môžeme prispieť. Ďakujem. Chcem v mene všetkých nás poďakovať eh, pánovi doktorovi Tomasovi Duplaj Moral za jeho príspevok na tomto eh, výbore, za jeho konštruktívny dialog, ktorý tu viedol s nami. Chcem poďakovať všetkým kolegom za to, že tiež eh, význačne prispeli k tejto diskusii, k tomuto dialogu. A máme tu ešte ďalšie argumenty. Potrebujeme prispieť k ďalšiemu rozvoju v nasledujúcich mesiacoch aby komisia posilnila ekonomický e, rozmer v tejto oblasti. To by nám veľmi prispelo. Všetci kolegovia sa vyjadrili v tomto zmysle. Vy ste im určite poskytli vhodnú odpoveď. Ďakujem všetkým vás. Uzatvoríme teraz e, zasadnutie. Budeme pokračovať zasadnutí o 15. hodine a budeme sa venovať e, východným krajinám a obzvlášť situácii v Gruzinsku. Ďakujem.